<coughs> Bonjour, good morning. Dobré ráno vám všetkým. Rada by som vás informovala, že budem pokračovať eh, ďalej v portugalčine. Začneme s našim dnešným stretnutím. Ideme k bodu číslo 4 programu to sú informácie predsedajúcej. No a prvá informácia, ktorú by som vám chcela povedať, je, že budeme medzi nami vítať nového člena, nového člena v tomto výbore. Na novú členku je to kolegyňa Justine Disteinkite zo skupiny ALDE. Takže eh, v každom prípade radi by sme ju privítali, nie je prítomná, ale Vítame ju medzi nami, vítame ju v našom výbore. Druhý oznám. Je tu nové e, rokovacie pravidlo, respektíve nový návrh rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu hľadom e, gender mainstreamingu, čiže rodového zosúľadovania. Je to niečo, čo pani Gurmaj presadzovala ako spolupredsednička výboru AFKO a pripravila to spolu s predsedom nášho výboru a ten základný myšlienok je, aby sme do pravidla číslo 49 vsunuli jednu vetu. Dokument je k tomuto aj k dispozícii, ktorý môžete nájsť eh, na stole pred vami. Tento dokument bude predložený na schvalovanie výbo- e, predsedov výborov, na stretnutí predsedov výborov a potom to na, bude schváľať predsedníctvo parlamentu. Ďalej je tu ešte ďalší oznam, ktorý sa týka siete Rady Európy. Rád by som poukázal ehm, No, upriemil pozornosť výboru na to, že môžu byť spoločné stretnutie s parlamentnou sieťou Rady Európy, ktoré budú zamerané na oslobodzovanie žien od násilia. Je to sieť, ktorá bola vytvorená v roku 2006, ktorá organizuje celý rad rôznych podujatí e, za účelom bojovania proti násiliu páchanému na ženách. Od roku 2011 je hlavným cieľom zabezpečiť to, aby dohovor Rady Európy bol ratifikovaný. Takýmto spôsobom vlastne by sme efektívne bojovali proti násiliu páchanému na, žela, na ženách a domácemu násiliu tzv. v rámci tzv. istambulského dohovoru. Zatiaľ to ratifikovalo len Turecko a Albánsko. ale proces ratifikácie pokračuje v Spojenom kráľovstve, v Taliansku, Holandsku a Portugalsku. spravodajkyňou pre túto správu, a spravodajcom je pán Mendes Bota, portugalský poslanec v Rade Európy, teda v parlamentnom zhromaždení Rady Európy, takže budeme spolu s ním a s jeho sieťou spolupracovať. Dobre, môžeme teraz prejsť ďalej k bodu programu číslo 5, oznámenia predsedu o odporúčaniach, ktoré prijali koordinátori. Prebehlo tu stretnutie 10. Eh, decembra a jedno ešte skôr eh, v novembri odporúčania už boli rozdistribuované. Ak teda eh, nemáte, nemáme žiadne protinávrhy, tak tieto odporúčania môžeme považovať za schválené bod číslo 6 programu a síce schválenie zápisnice zo schôdze, ktorá sa konala 3. oktobra 2011. Takže žiadne námietky môžeme považovať eh, zápisnicu zo schôdze za schválenú. Tým prechádzame k bodu číslo 7 Bodom číslo 7 je absolutórium za rok 2011 pre Európsky inštitút pre rodovú rovnosť. Tu je spravodajkyňou pani Minodora Klivety. Myslím si, že tento bod môžeme spojiť aj spolu s bodom číslo 8, asi za absolutórium za rok 2011 Všeobecný rozpočet Európskej únie oddiel 3 komisia. Dám teraz slovo pani spravodajkyni, aby mohla predstaviť obe tieto e, správy. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Rada by som pokračovala v mojej rodnej rumunčine, ale bohužiaľ dnes tu nie je tlmočenie do rumunského jazyka. Snad na budúce. Snad sa na budúce podarí. K bodu číslo 7, absolutorium za rok 2011, pre Európsky inštitút pre rodovú rovnosť. Hmm, <clears throat> treba povedať, že to nie je veľmi atraktívna správa, lebo je to o číslach, ale v každom prípade je to veľmi dôležitá správa, pretože podľa môjho názoru tento Európsky inštitút pre rodovú rovnosť robí naozaj veľmi dobrú prácu. No a potom, ako som si prečítala dokument, ktorý dostal dvor auditorov, tak som predstavila niektoré návrhy berúc do úvahy dôležitú úlohu tohoto inštitútu pri podpore rodovej rovnosti a podpore jeho integrácie do všetkých unijných politík a zároveň efekt pre efektívnejší boj proti, proti nerovnosti postavenej na rode, zároveň aby sme posilňovali aj povedomie občanov únie o rodovej rovnosti, tak zdôrazňujeme to, že ciele a úlohy eh, tohoto inštitútu si vyžadujú, aby bola táto eh, organizácia zachovaná ako samostatná entita v rámci inštitucionálneho rámca. Rok 2011 eh, bol prvým rokom úplného fungovania tohoto inštitútu, odkedy získal svoju finančnú a administratívnu nezávislosť v júni 2010. Inštitút, teda jeho výročný eh, sumár účtov, výročná súvaha ukazuje 7 miliónov 530 tisíc eur vo všetkých e, nákladoch ehm, predstavili svoju finančnú pozíciu platnú k 31. decembru 2011 a zároveň ich e, fungovanie a finančné toky za rok 2011 sú v súlade s jeho e, nariadením a s pravidlami o finančnom hospodárení. Keďže väčšia časť týchto záväzkov bola vykonaná, Chcela by som poprosiť inštitút, aby progresívne e, znižoval pre prenášanie finančných prostriedkov z roka na rok, tak aby sa rešpektovali základné rozpočtové princípy e, výročnosti platieb. Zároveň by som rada vyjadrila svoje spokojnosť, čo sa týka záväzkov inštitútu, tak aby e, zabezpečili adekvátny manažment a zlepšili lepšie odhadovanie hrubých platieb a hrubých položiek v rozpočte, najmä čo sa týka celkového zlepšenia Ehm, počtu, alebo teda celkového odhadu obsadenosti miest v inštitúte, čo by malo prispieť k lepšiemu fungovaniu tohoto inštitútu. Vítame druhú ex ante hodnotiacu správu, ktorá sa sústreďuje na špecifické ciele tohoto inštitútu a jeho fungovanie. A na záver by som rada zdôraznila dôležitosť a aktivít tohoto inštitútu máme v rodovom prístupe a zároveň ako sa snažia zapojiť ženy do vedúcich pozícií, keďže toto je dôležitá téma a bola vyžadovaná aj zo strany nedávneho dokumentu Komisie ohľadom rodovej rovnosti. Bol tu napríklad aj návrh smernice Európskeho parlamentu a rady ohľadom zlepšenia rodovej rovnováhy medzi firmami zapísanými, kotovanými na burze a sa správnych radách týchto firiem a nazýva sa to rodová rovnosť a zároveň rodová vyváženosť firiem, ktorá prispieva k vyváženému a rodovo vybalancovanému rastu. Mne osobne pomohol tento inštitút, pretože ako určite viete, e, náš výbor mal misiu v Dubline. Ja som využila túto príležitosť, aby som si vypýtala informácie od inštitútu ohľadom situácie vo všeobecnosti ohľadom rodových, eh, rodovej situácie v Dubline. Dostala som všetky informácie veľmi rýchlo, ktoré som potrebovala, takže aj pre kolegov z našho výboru to môže byť naozaj zaujímavá inšpirácia, zaujímavý spôsob, ako môžeme získavať informácie, keď požiadame inštitút, aby nám eh, dali podrobné informácie. E, ako ste navrhovali, vážená pani predsedajúca, prejdem rovno aj k bodu číslo 8, a síce k rozpočtu za rok 2011, absolutorium za, rok, za tento rok a je to oddiel 3 rozpočtu nadpis komisia. Ako určite vieme, na základe článku 8 zmluvy o fungovaní Európskeho spoločenstva a zabezpečovanie rovnosti medzi mužmi a ženami je základný princíp Európskej únie. Práve preto by som rada opätovne počerkla požiadavku pre implementáciu rodového rozpočtovania zo strany všetkých aktérov, ktorí sú zapojení do rohu. Je mi ľúto, že výročná správa nemá žiadne správy od dvoru auditorov ani žiadne odpovede zo strany komisie, ktoré by hovorili o výdavkoch súvisiacich s rodovou rovnosťou medzi mužmi a ženami. Namiesto toho a nemôžeme prehliadnúť skutočnosť, že dvor auditorov tu má mnoho vyjadrení, rovnako ako aj mnoho, o, mnoho komentárov komisie v kapitole o zamestnanosti a sociálnych témach. Je to politická oblasť, ktorá pokrýva aj rodovú rovnosť a v tomto smere žiadam dvor auditorov, aby poskytli aj špecifické detaily, ak teda sú nejaké, k tým pozorovaniam, ktoré sa týkali výdavkom spojenými s rodovou rovnosťou. A zároveň by som rada volala, vyzvala po ďalšom úsilí, aby sme budovali rodovo špecifické dáta, ktoré umožnia adekvátny monitoring toho, ako rozpočtové alokácie ovplyvňujú ekonomické a sociálne príležitosti žien a mužov a to môže byť potom zahrnuté do správy o implementácii rozpočtu nový eh, výročný finančný rámec, viacročný finančný rámec poskytuje možnosť vytvárať a zavádzať takéto dáta a zavádzať rodové rozpočtovanie ako nástroj pre efektívnejšiu správu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani Klivety. Otváram diskusiu k týmto bodom. Pani Gabriel eh, sa hlásila o slovo, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. ja by som sa chcela vyjadriť v mene pani Matera, ktorá je fiktívnou spravodajkňou za EPP. Ospravedlňujem sa, že tu nemôže byť. Eh, dala mi text, aby som mohla zareagovať na prácu ktorú odvedla pani Klivety. Najprv chcem zablahoželať eh, za túto prácu a poďakovať eh, túto prácu. Čo sa týka inštitútu, o ktorom sme hovorili, Pani Matera súhlasí s eh, tým rozhodnutím, ktoré predložila už pani Klivety, čiže udeliť absolutórium za rok 2011. Pani Matera podporuje inštitút, pretože zohráva kľúčovú úlohu pri podpore a rozširovaní rodovej rovnosti a pri implikácii európskej politiky. V roku 2011 um, ehm, inštitút prvýkrát fungoval nezávislým spôsobom, či už z, z pohľadu administratívy alebo z finančného pohľadu. A inštitút zlepšil svoje um, postupy pri príjmaní nových pracovníkov a v tomto stanovisku sa žiada, aby inštitút zredukoval nevyužité fondy, aby e, sme sa vyhli tomu, čo sa stalo v roku 2011, čiže prenesli sa z tohto roku finančné prostriedky. Pani Matera um, posilňuje, e, a teda podporuje to, aby sa zdôraznila úloha Vilniuského inštitútu. Eh, pridávame sa k tejto podpore. Čo sa týka absolutória všeobecného rozpočtu oddelenia 3, eh, pani Mater je veľmi ľúto, ale musí povedať, že správa eh, Dvora auditorov pre rok 2011 sa vôbec nevyjadruje k podpore rovnosti medzi mužami, mužmi a ženami. Ale e, pani Matera podporuje to, čo hovorí pani Klivety v oceku 1 ide tam o rozpočtovú procedúru. Ako bolo už spomenuté v oceku 4, je dôležité, aby sa <clears throat> e, začlenili nové údaje do nového finančného viacročného rámca 2014 až 2020. Je potrebné lepšie rozdeliť európske finančné e, prostriedky so zohľadnením situácie mužov a žien. Takže toto je stanovisko stanovisko pani Matera a ak mi dovolíte, pani predsedníčka, ja by som tiež chcela hovoriť o Európskom inštitúte v mojom vlastnom mene. Čiže ja takisto by som chcela poďakovať za prácu, ktorú odvedla pani Klivetiová. A vieme, že táto otázka je v súčasnosti veľmi dôležitá. Um, vidíme, že um, oprávnenosť fungovania tohto inštitútu bola spochybnená a mnohí kolegovia požiadala, požiadali, aby e, sa tento inštitút spojil s ďalším inštitútom pre ľudské práva. A my máme viacero zodpovedností. Prvá, e, prvá zodpovedná úloha je tá, že musíme zdôrazniť kľúčovú úlohu inštitútu a zároveň by sme mali vyžadovať od inštitútu, aby pracoval efektívnejšie aby e, sa potom znížilo percento um, prostriedkov, ktoré sa prenašajú z jedného roku na druhého. A dobré by bolo, keby sme nadviazali užšiu spoluprácu s inštitútom. Nielen preto, aby inštitút vydával e, štatistiky, ale aj preto, aby e, pravidelnejšie um, participoval na našej legislatívnej práci. A mm, čo sa týka e, agentúry pre e, základné práva, e, tak aj inštitút by mal predkladať svoje výročné správy. A my potrebujeme konkrétne opatrenia, nie len dobrú vôľu zo stranu inštitútu, aby naša úzka konštruktívna spolupráca umožnila dať novú dynamiku práci inštitútu a takisto aj zdôrazniť pridanú hodnotu tohto inštitútu, aby ženy mohli, no, aby sme teda mohli v tomto výbore pre ženské práva lepšie pracovať. Čiže áno, podporujem inštitút, ale zároveň žiadam, aby inštitút bol efektívnejší, aby niektoré e, kritiky, ktoré boli vyslovené v Európskom parlamente, neviedli e, k nepríjemným konkrétnym opatreniam. To by mi bolo veľmi ľúto. Ďakujem a teraz dávam slovo zastupcovi komisie, pánovi Lecovi. Pán Lec, nech sa páči, máte slovo. Um, um, merci, madame la présidente. Ďakujem, pán predseda, pani predsednička, za slovo. Ehm, inštitút je tu zastúpený, takže ja by som eh, nech dal slovo eh, zástupkyni inštitútu, aby sa vyjadrila k tomu absolutóriu. Ďakujem. Takže eh, dávam slovo pani Anne-Sophie Fernández. Ďakujem za to, že tu môžem byť. Um,

sorry. Uh, estava eu a dizer sem microfone e, portanto, sem tradução, uh, que dava de novo a palavra à relatora, à senhora Clivetti, para as considerações. Ďakujem, pani predsednička. Ja mám len niekoľko poznámok. Ďakujem našej kolegyni pani Gabrielovej e, za to, že podporila túto správu za túto správu, ktorú práve vypracúvam. Je to pre mňa dôležité. A um, dúfam, že sa to odrazí aj na hlasovaní. Chcem poďakovať aj zástupkyni inštitútu za um, tie informácie, ktoré sme si vypočuli a potvrdzuje uh, to fakt, že Eh, udelenie absolutória inštitútu eh, je dobrá vec. No a na záver by som chcela poďakovať všetkým, ktorí sa podielali na tejto diskusii. A ak sú nejaké pozmeňovacie návrhy, eh, môžete ich predložiť, aby tá správa bola úplná. Ďakujem pani Rivety, pani Klivety. A teraz, čo sa týka harmonogramu, Termín na predkladanie pozmeňovacích návrhov e, tu na výbore ženských práv je 20. decembra o 12.00, čiže veľa času nám už nezostáva. V podstate je to do štvrtka. Potom hlasovať sa o tom vo výbore bude 22. januára No a potom vo výbore pre rozpočtovú kontrolu sa e, o správe bude hlasovať 18. februára, čiže diskutovať sa teda bude 18. februára a hlasovať sa o tom bude 18. marca. Takže takto vyzerá e, harmonogram pre tieto dve správy. Poďme teraz na bod 9 nášho programu dňa. Transpozícia a uplatňovanie smernice Rady 2004 lomeno 113 lomeno ES o vykonávaní e, zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu. Spravodajkyňou je e, pani Zipa e, Gurmaj, ktorá tu e, je a dávam jej slovo. Uh, thank you very much.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 sa rada by som poďakovala V mene komisie by som chcela poďakovať pani spravodajkyni za túto správu, zároveň aj za odporúčania, ktoré sa tam nachádzajú, pretože budú naozaj veľmi užitočné pre tú prácu, ktorú v súčasnosti robíme. Dovolte mi len vyjadriť sa k poslednému uplynulému roku. Čelili sme naozaj mnohým výzvam, najmä v tejto oblasti, v oblasti poistenia. Ako určite viete, správa komisie, ktorá, ktorá sa nachádza v smernici, alebo ktorá sa predpokladá v smernici, e, tak tá vyzýva, aby sa komisia zamerala predovšetkým na sektor poisťovníctva práve kvôli tej špecifickej výnimke, ktorá tu existovala e, pre túto oblasť. No a zároveň vlastne pre túto výnimku platili špeciálne podmienky. No, judikatúra a jednoznačné rozhodnutie súdu, ale toto vlastne ukončili a pre poisťovateľov už nie je možné, aby eh, vlastne takýmto spôsobom mali odlišné sadzby, na základe pohľavia, to veľmi, dramaticko zmeni, veľmi dramaticky zmenilo situáciu. V roku 2011 sme mali pocit, že je nevyhnutné schváliť usmernenia, aby sme to dokázali jednoznačne odkomunikovať poisťovateľom, ale aj pre členské štáty, pretože do konca tohoto roka musia modifikovať svoju vlastnú legislatívu. Najväčšie ťažkosti ale sú so zavádzaním do praxe. A práve preto sme chceli, aby sa tieto usmernenia vlastne schválili ešte rok pred tým termínom, ktorý bol vytýčený súdnym dvorom. A ten termín je koncom tohoto týždňa. No a práve preto, to znamená, že od začiatku budúceho roka ďalej um, budeme prehodnocovať legislatívu vo všetkých členských štátoch. Budeme posudzovať, ako to bolo prevedené do praxe, aké ustanovenia boli prijaté za týmto účelom a zároveň v roku 2013 budeme tiež monitorovať všetok vývoj, ktorý vyplýva z takýchto zmien na trhu priamu. Potom v roku 2014 budeme v pozícii, aby sme dokázali napísať správu, ktorá nám dá oveľa jednoznačnejší prehľad o tom, čo sa presne stalo v každom konkrétnom prípade a bude to taká eh, všeobecnejšia správa my už teraz monitorujeme e, implementáciu všetkých ostatných ustanovení e, na smernice z roku 2004. Ďakujem pekne. Pani Tomboj, hovorí pani predsedajúca a dávam ešte raz slovo pani Gurmaj, aby mohla ukončiť túto diskusiu. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedajúca som veľmi vďačná za to, že ste e, spomenuli minulosť, ale samozrejme, keďže, sa, keďže minulosť priniesla reálne zmeny na trhu, práve preto je veľmi dôležité, aby komisia pripravila usmernenia o tom, ako sa s tým vysporiadať. No a som silne presvedčená, že e, poslanci Európskeho parlamentu, ktorí dokázali legislatívu pripraviť s dobrým tímom, tak samozrejme majú tú dávku zodpovednosti, ktorá je nevyhnutná preto, aby dokázali vytvoriť aj dobrú správu. Takže ak tu bola nejaká otázka o tom, že či po pracovnom dokumente potrebujeme aj správu, tak samozrejme, ja som presvedčená, že keď s niečím začnete, treba to aj dokončiť a zároveň som presvedčená o tom, že keď nebojujete, tak e, vaše úsilie nemá zmysel, takže je na zároveň tento priestor dobrým časom na akúsi reflexiu a to je aj dôvod, prečo som žiadala, aby sme tu mali termín pre predkladanie pozmeňujúcich návrhov 15. januára, pretože som naozaj chcela zabezpečiť, že každý si bude môcť prečítať tieto dokumenty, no a samozrejme budeme môcť pripraviť aj preklady týchto dokumentov následne. Takže dúfajme, že sa nám podarí e, vyslať adekvátnu správu. Som ale presvedčená, a to je aj otázka pre nás všetkých, že budeme Ehm, musí vyriešiť problém, ktorý súvisí s týmto špecifickým prípadom, ktorý sa týka tejto špecifickej správy. Bohužiaľ, v niektorých členských štátoch sme počuli, že je akési povstanie proti, alebo teda znepokojenie proti tomuto kvôli Európskej únii, pretože dám Európsku komisiu, aby porozmýšľala nad tým, aké bude mať spoločné stanovisko, aby sme mali spoločný postoj ako výbor pre práva žien, aby sme jednoznačne mohli povedať, že každý mal šancu um, vy, vlastne vystúpiť uh, z, z, tej, z tohto pravidla alebo nie som presvedčená, že máme tu akúsi demokratickú krízu v Európe a preto je podľa mňa naozaj veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že toto je náš záväzok a musíme vedieť vyslať eh, takúto správu európskym občanom, pretože ak tu bude výbor, správa silného výboru, akým je, našim výbor, akým je náš výbor, a budeme im hovoriť, že milé ženy od budúceho roka budete platiť viac, tak to rozhodne nie je ehm, pozitívna správa. Takže budem naozaj rada, ak sa nám podarí nájsť takéto riešenie. Bude si to vyžadovať dobrých komunikátorov z obidvoch strán, od parlamentu aj komisie, aby sme dokázali vyslať nejaký typ signálu a povedať, že Európsky parlament aj komisia si vážia svoje vlastné hodnoty a keďže my všetci sme nositelia Nobelovej ceny, čo by som nám rada pripomenula nám všetkým, a samozrejme to platí pre všetkých, ktorí sú v miestnosti a mimo tejto miestnosti. Som presvedčená, že to naozaj bude veľmi dôležité, aby sme e, vysalali takýto typ pozitívneho signálu, že my sme naozaj za takéto pozitívne hodnoty a za dobrú legislatívu Európskeho parlamentu. Takže ďakujem všetkým, ktorí na tom so mnou pracovali, teneným spravodajcom. Som veľmi rada, že Edith Bauer to odprezentovala. No a samozrejme, ona okrem iného sa tomu venovala aj sama osobne a myslím si, že takýmto spôsobom budeme vydať, vidieť, vyslať pozitívny signál. Veselé Vianoce vám všetkým musím odbehnúť, lebo idem hlasovať do AFKA, ale vrátim sa, pretože budem musieť mať ešte eh, ďalšiu správu, eh, predla, pre, pre, pre, ktorú musím predložiť tu. Ďakujem pekne pani Gurmaj. Um, pokračujeme ďalej. Poďme ďalej ešte k tým oznameniam, ktoré som hovorila predtým, ohľadom kalendára a plánu e, rokovania a termín pre predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 15. január 5. hodina popoludní. Hlasovanie na pôde výboru bude 18. alebo 19. februára. Hlasovanie v pléne bude v apríli 2013 e, na, na malej plenárke. Nebudeme teraz čakať až do 10. aby sme začali s bodom programu číslo 10. Ehm, v tomto bode by zároveň, v tomto momente by zároveň mal prísť aj pán Gustafsson a ja zase musím ísť na výbor Envy, kde nás čaká hlasovanie o 10. Takže dovolte mi ehm, zaželať vám všetkým veselé Vianoce, no a pevne verím, že sa uvidíme začiatkom budúceho roka plný, budeme všetci plní novej energie pre tú prácu, ktorá nás čaká počas budúceho roka. Ďakujem pekne za vašu spoluprácu.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 Pokračujeme ďalej. Hovorí pán predseda, budem hovoriť po švédsky, samozrejme. Dostali sme sa k bodu číslo 10 na programe dnešného rokovania. Budeme tu mať eh, prezentáciu od zástupcu eh, Populačného fondu OSN, pani Stejneka, pani Stenekerová, pardon, ktorá <laughs> bude hovoriť o rodinnom plánovaní. Sme veľmi radi, že je tu medzi nami a e, samozrejme všetci určite chápete, že pre náš výbor je toto naozaj veľmi dôležitá, citlivá téma, takže nebudem o tom hovoriť viac. Jednoducho vám dám len slovo a chcem vám veľmi pekne poďakovať za to, že ste si našli čas byť s nami. Ďakujem pekne, pán predseda. Dobré ráno, je to naozaj podsta byť tu medzi vami budem vám predstavovať tohto ročnú správu o stave populácie a je to, nazýva sa to svojou voľbou a nie na základe náhody. Tento ročný stav populácie hovorí o tom, že dobrovoľné plánovanie rodiny je ľudské právo. Každý má právo determinovať počet, načasovanie a rozdiel medzi deťmi a každý, kto sa chce tomuto vyhnúť alebo oddialiť tehotenstvo, by mal mať prístup k tomu, a aby to dokázali spraviť. A priestor preto, aby to dokázali spraviť. Takže platí to pre, najmä pre industrializované krajiny a my to považujeme za samozrejme, ale ako uvidíte aj v prezentácii, rozhodne to nie je pravidlo pre každého vo svete. Napriek rezolúciám, napriek dohovorom, napriek rôznym konferenciám, ktoré potvrdzujú dôležitosť rodinného plánovania, odhadovaných 222 miliónov žien v rozvojových krajinách nemá prístup eh, k, k dobrým, eh, bezpečným eh, nástrojom pre plánovanie rodičovstva a tým sa dostávajú do rizika neplánovaného tehotenstva. V iných krajinách je stále veľký počet neplánovaných tehotenstiev v niektorých častiach populácie, to platí aj pre vyspelé krajiny, najmä medzi adolescentami, chudobnými a etnickými menšinami. Sú mnohé faktory, ktoré prispievajú k týmto potrebám nedostatok e, antikoncepcie je len jeden z týchto dôvodov. Prístup k rodinnému plánovaniu, plánovaniu rodičovstva môže byť obmedzený chudobou, rodovou nerovnosťou a zároveň nedostatkom schopnosti alebo negatívnym tlakom spoločnosti. Tieto bariéry obmedzujú reprodukčné práva ľudí. Zabezpečenie prístupu k plánovaniu rodiny pre všetky ženy, mužov a mladých si vyžaduje viacnásobné úsilie, posilnenie zdravotníckých systémov, zaintegrovanie plánovanie rodičovstva do základných služieb e, zdravotných, zdravotnej starostlivosti a zabezpečenie širokého spektra dodávok, ale zároveň aj presadzovanie zákonov, ktoré budú plá, pra, e, brániť práva jedincov a budú sa venovať sociálnym faktorom, ako je stigma a diskriminácia. Ďalší obrázok, prosím. Je to otázka ochrany ľudských práv, ale zároveň aj otázka sociálneho a ekonomického rozvoja. Rodinné plánovanie je ekonomická investícia. Neplánované tehotenstvo môže ohroziť eh, zdravie dievčaťa alebo ženy a obmedziť ju o príležitosti, aby mohli zarábať na živobytie a dostane sa jej rodina do pasce chudoby a exklúzie. Ako náhle dokáže žena naplno realizovať svoje reprodukčné práva, dokáže lepšie benefitovať zo svojich iných práv, ako napríklad práva na vzdelanie. Ehm, keď sexuálne aktívne dievčatá a ženy dokážu používať antikoncepciu, majú lepšiu šancu ukončiť svoje vzdelávanie a zapájať sa do ekonomickej činnosti. Výsledkom je sú väčšie príjmy, lepšie, zdravotná, lepšie zdravie pre ju a jej deti a lepšie rozhodovanie. A to tak v domácnosti, ako aj v, v rámci vlastnej komunity. tieto veci sa nakoniec dokážu prinášať, e, nakoniec dokážu prinášať väčšie ovoci na pôde rodiny a domácnosti, kde zabezpečia lepšie podmienky pre rozvoj detí, ale aj na národnej úrovni, kde prispievajú k lepšiemu hospodárskemu rozvoju. Investície do plánovania rodičovstva e, naďalej zvyšujú e, pôrodnosť v krajinách, Ehm, s nízkou porodnosťou a naopak znižujú v krajinách s vysokou porodnosťou. A takýmto spôsobom sa zlepšuje aj celkové populačné správanie ekonomiky ako krajina. Krajina ako Mexiko a azijské krajiny potvrdzujú to, že znižovanie počet e, závislých e, detí na každého pracujúceho môže zabezpečiť e, výrazný náraz hospodárskeho rastu. Takýmto spôsobom každý dolár investovaný do rodinného plánovania dokáže, dokáže byť investovaný do naplnenia ľudského práva, ale zároveň sa stáva aj ekonomickým generátorom bohatstva. základné fakty. Tu máme taký jednostranový, faktic, jednostranový zoznam faktov, ktorý bol vydaný s tohto ročnou správou. To dáva základný prehľad štúdií, ktoré dokazujú dôkazy o vzťahu medzi nízkou porodnosťou a zlepšeným reprodukčným správaním a príjmom. Hlavný, hlavné výsledky sú e, zahrnuté na tomto obrázku. V zásade štúdia ukazuje, že investície do plánovania rodičovstva a zlepšovania zdravia nemajú len dopady na zdravie, ale zároveň dokážu propagovať aj hospodársky rast. Ďalej, nech sa páči. Investing in family planning is a highly cost Investície do rodinného plánovania je veľmi cenovo efektívne. Každý deň asi 800 žien zomie pri, pri pôrode alebo pri tehotenstve a preto to počerkuje potrebu e, starostlivosti o matky, budúce matky a, a, novo, a rodičky lepším plánovaním by sme znížili tento počet o viac ako dve tretiny. V súčasnosti e, plánovanie rodičovstva stojí 4 miliardy ročne a to sú náklady, ktoré sa delia medzi rodiny vlády a donorov. A aby sme dokázali naplniť požiadavky, stalo by nás to 8,8 miliardy ehm, dolárov ročne. To dvakrát viac ako v súčasnosti, ale tieto dodatočné investície 4,1 miliardy dolárov, ktoré sú nevyhnutné, by dokázali ušetriť približne 5,7 miliardy dolárov v nákladoch, ktoré by inak boli vynaložené na materské e, dávky a starostlivosť o novorodencov a rodičky. V roku 2012 Spojené kráľovstvo a oddelenie pre medzinárodný rozvoj e, podporilo Melindu, nadáciu Melindy Gates UNFPN a, spolu a s ďalšími organizovali summit, kde sa e, vlastne do- zavezovali donory zvýšiť eh, financovanie, tak aby sme dokázali ovplyvniť viac ako 120 miliónov žien a dospievajúcich žien vo svete. Anders Piebalgs, európsky komisár pre rozvoj, sa zúčastnil tohoto samitu a prislúbil 23 miliónov eur v dodatočnej podpore pre plánovanie rodičovstva. Ale tento, pri tomto záväzku komisár Piebalgs povedal, že pri poskytovaní rodič, plánovania rodičovstva dokážeme urobiť jednu z najlepších investícií do budúcnosti. V dnešnom svete všetky ženy musia mať možnosť vedieť si vybrať, aká bude veľká ich rodina. Je to o propagovaní rodovej rovnosti a práve žien, ale zároveň je to aj o ochrane eh, zdravia matky a detí. Samý to plánovanie rodičovstva dostal túto tému naspäť na program rokovania do popredia a boli urobené zá, veľké záväzky zo strany donorov, ale zo strany rozvojových krajín. A to sú naozaj veľmi slubné veci, ale stále treba oveľa viac na to, aby sme dokázali eliminovať eh, potreby, ktoré existujú a aby sme dokázali zabezpečiť každému eh, možnosti plánovania rodičovstva. Čo treba spraviť? Stav svetovej populácie z roku 2012 vyzýva vlády, parlamenty, medzárodné organizácie, občianskú spoločnosť a ďalších dôležitých aktérov, aby urobili nasledujúce kroky. V prvom, na prvom mieste zvýšiť finančnú podporu a politickú angažovanosť, aby zabezpečili, že um, plánovanie rodičovstva postavené na právach bude k dispozícii pre všetkých, ktorí to chcú a kedy to chcú a že služby a informácie, ktoré budú dostávať, budú na vysokej úrovni. Po druhé, propagovať plánovanie rodičovstva ako práva, e, ktorého vykonávanie e, zabezpečuje e, realizáciu celej sady ďalších práv integrovanie dobrovoľného plánovania rodičovstva do širšieho ekonomického rozvoja, pretože rodinné plánovanie podporuje všetko. Eliminovanie sociálnych, ekonomických a finančných prekážok plánovaní rodičovstva, tak aby každý, kto, to, e, kto si to vyberie, a to bude mať možnosť spraviť. Ehm, znižovanie počtu e, nechcených tehotenstiev tým, že sa bude zlepšovať dostupnosť a dôveryhodnosť antikoncepcie a, plán, a zariadení plánovania rodičovstva. Zároveň by sme mali toto sprístupniť celému spektru užívateľov, vrátane adolescentov, e, ľudí, ktorí žijú mimo manželstva a všetkých ostatných, ktorí to chcú. V neposlednom rade zapájajme mužov a chlapcov do plánovania rodičovstva pre ich vlastný benefit, aby sme podporovali právo žien a, deti, teda žien a dievčat pre využívanie antikoncepcie program Aktivit, ktorý bol schválený v roku 1994 na medzárodnej konferencii, konferencii o populácii a rozvoji, ktorá sa konala v Káhire. A tak to usmerňovalo našu prácu e, teda populačného fondu OSN v našem úsilí e, zabezpečiť svety, kde každé tehotenstvo je želané, každý pôrod je bezpečný a zároveň potenciál každej mladej osoby je naplnený. Pre 20. výročí tohoto programu akčného plánu z Kahirskej konferencie sa blíži v roku 2014 za termín pre mileniové rozvojové ciele e, je pred nami v roku 2015. Vlády obnovovali svoje ciele e, k programu ICBD a žiadali populačný fond, aby urobil globálne hodnotenie toho, čo sa dosiahlo aké výzvy nás čakajú pri zabezpečení a naplnenia prísľubov tohoto programu. Zároveň prehodnotenie napredovania pri plnení minulých rozvojových cieľov bolo vykonaný. Výsledkom oboch je to, že sa vytvorí ďalšia diskusia o koncenzu pre rozvoj e, ďalšej generácie. Zároveň do budúcnosti bude kľúčové pre rozvoj, aby sme zabezpečili univerzálny a rovný prístup k sexuálnemu a reprodukčnému správaniu. Zároveň treba zobrať toto, toto do úvahy pri diskusii tak o ehm, cieľoch MDG v roku 2015, ako aj ďalších aspektoch. Pevne veríme, že e, komisár Piebalgs ako člen Vysokého sekretariátu OSN pre agendu po roku 2015 bude bojovať aj za toto. Rok 2013 e, a rokovania e, Komisie pre štatút žien, ktoré sa uskutoční v marci a zároveň Komisie pre populáciu a rozvoj, ktorá sa skutočne v apríli, aj tie budú dôležitým fórom pre tento globálny dialog. Ehm, pri zabezpečovaní univerzálneho prístupu k sexuálnemu reprodukčnému zdraviu a pri presadzovaniu týchto reprodukčných práv európske, európska finančná a politická podpora je kľúčová. Prepojenia s rodovou rovnosťou, ľudskými právami, a rozvojom a udržateľným rastom umiestňujú túto tému do srdca európskych základných hodnôt. Ženy vo svete sa spoliehajú na našu podporu a nemôžeme ich v tomto sklamať. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz um, otváram diskusiu, môžete klásť otázky. Ak niekto má nejaké otázky. Pani Gabriel. Ďakujem, pán predseda. Najprv by som chcela poďakovať pani Stanekerovej za toto vystúpenie a za to zhrnutie. Ja by som chcela nadviazať na dva či tri aspekty a potom položiť e, pár otázok. Poprvé sme veľmi radi, že tu máme takúto správu, vďaka ktorej môžeme určiť to, čo treba urobiť, ale takisto aj zdôrazníme to, čo už bolo urobené. Prvý aspekt sa týka rôznych údajov, ktoré sú zozbierané v jednotlivých rozvojových krajinách. A vďaka tomu máme už istý základ. V tomto kontexte by sme sa mali naďalej sústrediť na to, aby sme rozširovali dobrú prax a jasne ukazovali, aké sú pozitívne následky. Ja by som chcela zdôrazniť hlavne jeden pozitívny dôsledok a vy ste povedali, že je prepojenie medzi plánovaním rodiny a ekonomickým rastom. Toto je ten silný argument pre rozvojové krajiny. A e, myslím si, že rozvojové krajiny budú citlivo reagovať na tak, takýto argument. Súhlasím s tým, keď ste povedali, že potrebujeme mať viac e, osvetových a informačných programov. Myslím si, že jeden z najdôležitejších aspektov je dôležité sústrediť sa um, ešte na raný vek, keď eh, deti chodia do školy a potom sa tie devčatá môžu stať matkami. Mali by sme zdôrazniť uh, plánovanie rodiny, ale bola by som opatrná ohľadom spôsobu, ako by e, sme to mali realizovať, pretože mali sme isté skúsenosti s rozvojmi krajinami, najmä v Afrike. A e, nemôže to byť niečo, čo im budeme nanúcovať zvonka, e, pretože ak nie je politická vôľa vlády, ktorá v tej krajine vládne, tak potom žiadna vôľa Eh, ani vola OSN, ani vola Európskej únie um, tam nevyvinie nejaké uh, skutočné výsledky a uh, ten výsledok je potom taký rozpačitý. Takže táto krajina musí si uvedomiť eh, svoje problémy a musí to zaradiť do jednotlivých sociálnych politík. A potom tam náskytne veľmi rýchlo protiargument. Všetko to, čo sa týka sexuálneho zdravia alebo reprodukčného zdravia, eh, tak daná vláda povie, že to spadá do súkromnej oblasti. Takže mali by sme um, osvetovo pôsobiť aj v tejto otázke. E, súhlasím s prístupom k antikoncepcii a k informovanosti, ale mali by sme spomenúť aj otázku finančných prostriedkov. Pretože e, ja som mala príležitosť odísť, dovolala som v Zambii a vaša organizácia tam e, aplikovala programy v škole a rozdávali ste prezervatívy. A tam nešlo o to, e, že by tí ľudia nechceli tieto veci, ale e, išlo o to, že ich dostávali zadarmo. Myslím si, že aj toto by sme mali spomenúť, takúto problematiku. Ehm, tam nejde o to, že by e, to si tieto problémy spoločnosť neuvedomovala. Dievčatá vedia, že to potrebujú, ale nemajú prostriedky, ako si zaobstarať tieto záležitosti. A áno, súhlasím s tým, aby sa do toho zapojili aj muži a chlapci, ale mohli by ste nám povedať, ako? Môžete nám dať nejaké príklady, ako sa do toho zapojiť, pretože bez mužov a bez chlapcov to nejde. Takže mohli by ste nám povedať nejaké konkrétne návrhy? Eh, Ďakujem. A teraz má slovo pani Šatá. Ďakujem, pán predseda za to, že sa um, táto téma dostala na náš program dňa. A je mi ľúto, a to jedna vec, a to, že väčšina našich kolegov tu nie je. A to je uh, vec, uh, ku ktorej by som sa chcela ešte vysloviť. My máme pred sebou mnoho práce. My sa musíme politicky mobilizovať. Súhlasím s tým, čo povedala pani Maria a Gabriel o tom, že by sme mali do tohto začleniť všetky zainteresované stránky spoločnosti, najmä mužov a chlapcov. Ale viete, že v tejto oblasti politiky je sexuálne a reprodukčné zdravie uh, Eh, veľkou témou a často je to témou tabu. Takže ďakujem, že to máme na programe dňa, ale často je to aj téma, ku ktorej sa názory rôznia. Pani riaditeľka, vy ste spomenuli viacero argumentov, keď ste opisovali skutočnosť a e, v tej vašej analýze ste povedali, že e, právo na reprodukčné a pohľadné e, sexuálne zdravie je vlastne právom, ktoré potvrdzuje ďalšie ľudské práva. A ja si myslím, že dnes by sme nemali oddelovať jeden od druhého. My z politického hľadiska by sme sa mali mobilizovať vo všetkých politických skupinách, aby uznanie na sexuálne a reprodukčné zdravie bola bolo časťou ľudských práv. A chcela by som ešte povedať, že chcela by som ešte povedať, že e, k tejto téme e, v oblasti tejto téme nenapredujeme systematicky. E, Simone Veil, ktorá bola prvou predsedničkou Európskeho parlamentu, e, povedala, že e, pokrok vo Francúzsku nastal v tejto oblasti v roku 1985. A v podstate je to 30 rokov od času, keď sa vo Francúzsku začalo hovoriť o týchto témach. Simone Veil bola členkou Európskej ľudovej strany. A stále musíme pozorne e, sledovať e, to, aby sme mali e, slobodné hlasovanie ohľadom tejto témy, aby táto téma mohla sa vyvíjať a aby sme dosiahli pokrok. Pretože my chceme presadzovať ľudské práva. Čiže ak sa budete zaoberať ľudskými právami v súvislosti s týmito pohľavnými právami a reprodukčným zdravím, tak my z politického hľadiska to budeme podporovať a ak eh, nebudeme um, napredovať, tak budeme cúvať. Čiže my musíme ochraňovať tieto výdobytky. No a potom druhá vec – Existuje prepojenie, a vy ste to zdôraznili, medzi pôrodnosťou a príjmom žien. A viete, že nám veľké starosti tu e, na európskej úrovni e, spôsobuje rovnosť e, platov medzi mužmi a ženami. My by sme mali zosúľadiť toto plánovanie rodiny aj preto, aby sme presadili ďalšiu dôležitú tému a to rovnosť platov. Ďakujem. Tak, tak ok, eh, ja eh... Ďakujem. Eh, och sen får du svara på det vi har sagt. Ja by som eh, chcel takisto niečo k tomu povedať a potom vy môžete reagovať na to, čo bolo povedané. Povedali ste, že rodinné plánovanie e, môže prinášať zisk. Čiže vlastne tú investíciu, ktorú urobíte v istom období života, tak tá sa vám potom neskôr vráti. Toto je veľmi zaujímavé. Viete, pre mňa to nie je podstatné, ale je to dôležité. Preto ale musíme sa prispôsobiť e, zmyšľaniu niektorých. Podľa mňa v niektorých prípadoch je to argument, ktorý zaváži. E, jeden dolár vám prinesie neskôr viac, ale prečo je to potom také ťažké pre politických predstaviteľov, aby reagovali? rodinné plánovanie predsa nie je e, stratená záležitosť. Prečo je to také ťažké vysvetliť to v niektorých štátoch? A potom druhá otázka. Čo si myslíte, podľa vášho názoru, čo by Európsky parlament mohol urobiť konkrétne? Musím vás upozorniť, že máme obmedzené možnosti. Neviem, mm, či poznáte naše možnosti ako parlamentnom výboru, ale čo by sme mohli urobiť konkrétne? A po tretie, veľmi ma zaujalo to, čo hovorila pani Gabrielová hovorila, že je veľmi ťažké vyvíjať nejaký tlak zvonka um, v niektorých krajinách a tá zmena musí prísť vznútra. Chápem, čo chcete povedať, ale e, pre mňa, ale ja to vidím tak, že to je úzko prepojené s ľudskými právami všeobecne. My musíme hovoriť o ľudských právach vlastne zvonka, musíme to hovoriť my, týmto štátom, A na svete existuje mnoho krajín, ktoré ratifikovali dohovor Spojených národov. No a chcem si položiť otázku, či práve v tomto kontexte by sme nemohli zatlačiť na tieto štáty. Pripomenúť im, že e, podpísali tento dohovor a mali by e, dodržiavať to, čo podpísali. Takže čo robiť? ako tlačiť na tieto štáty. Viem, že to je mnoho otázok, čo som položil. Ďakujem za tieto dôležité otázky. E, sú to veľmi ťažké otázky. Ja... Takže najprv zareagujem na to, čo povedala pani Gabrielová. Súhlasím s tým, že ten ekonomický argument je veľmi, e, teda zaváži a mnoho z nás vidí ako mm, rodinné plánovanie ako právo. Ale e, ten argument o ekonomickom dopade e, má, e, má veľkú váhu. A za každý dolár, ktorý investujete do rodinné, do plánovania rodiny, tak za tento dolár sa vám vráti dvakrát toľko. Takže treba toto vysvetliť tým eh, vládam a musíme im vysvetliť, že možno im chýba istá vízia a možno im mm, chýba taká tá dlhodobá vízia politiky. Eh, pretože v rozvojových krajinách je mnoho vecí, do ktorých treba investovať. Ale my chceme eh, bojovať za túto, za tento dlhodobý obraz, tú dlhodobú víziu a povedať im, že vlastne to je len jeden z výdobytkov alebo z, z takých pozitívnych vecí, ktorý môže, ktorú môže doniesť rodinné plánovanie. Ale je tu ten silný ekonomický argument. A potom ste spomenuli dôležitý bod je dôležité sexuálne vzdelávanie E, v proporčne k veku. Samozrejme, treba zohľadniť kontext danej krajiny a danej komunity, ale musí sa to robiť. A potom je zaujímavá otázka zapojenie sa mužov. Ja by som teraz chcela spomenúť istý príklad. E, napríklad Niger. Je to ohrozená krajina, tam je najväč, najväčšia porodnosť e, na svete. Každá žena má minimálne 7 detí a ekonomický rast e, bol asi 2% ročne v minulých rokoch a rast populácie 4% ročne. Čiže ak si to spočítate, tak vidíte, že toto je naozaj e, veľmi krehká, zraniteľná krajina. Majú málo ornej v pôdy ale kvalita e, života sa zhoršuje a e, nezlepšuje sa. Iba jedna tretina detí chodí do školy, jedna štvrtina dievčat chodí do školy a toto je situácia, kde musíme niečo robiť. A ak sa pozriete na objem, na plochu ornej pôdy v krajine ako Niger. V roku 2000, mal, bol, bolo tam 15 miliónov obyvateľov minulý rok, v roku 2050 tam bude 50 miliónov obyvateľov, čiže to je situácia, kde musíme niečo robiť. A aj vláda si myslí, že niečo treba urobiť. A v posledných rokoch e, sa niečo deje. A jedna vec, ktorú robia, je, že do tohto problému zapoja aj mužov. E, Mm, samozrejme je tu problém s nízkym vzdelaním populácie, ale vláda vytvorila školu manželov. Čiže manželia sa naučia mnoho vecí, ale učia sa aj o antikoncepcii. a um, právo manželky na to, aby povedala, koľko detí chce mať. Čiže nie je to ľahké, uh, hlavne v takomto kontexte, ale e, predsa je možné niečo urobiť. Potom by som chcela e, spomenúť ešte tú tému, že niekedy e, ľudia vnímajú reprodukčné zdravie ako tabu. Je to pravda, ja to nevždy chápem. Niekedy existuje mnoho nepochopených vecí a možno jedna z našich úloh je, aby sme demystifikovali reprodukčné zdravie a sexuálne práva. Ale v základe e, to spočíva v tom, že ľudia majú mať právo na to, že kedy a e, či chcú mať deti a koľko. Toto stále vysvetľujeme od 50. rokov, ale ja stále nechápem, že prečo e, v niektorých rokovaniach je to taká ožehavá otázka taká citlivá otázka. Čiže toto vlastne je faktor, ktorý spočíva v ďalších ľudských právach, ktoré by ženy mali mať a mali by ich využívať. Čiže podľa mňa nie je to správne, že um, niekedy je to kontroverzná otázka. A takisto by sme e, nemali nejak preháňať v tom, že je to tak strašne kontroverzné, e, pretože budeme mať E, konferenciu o násilí páchaných na ženách a potom um, generál zhromaždenie prijalo uznesenie o boji proti násiliu na ženách a takisto aj o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a o o práve uh, žien, ktoré utrpeli sexuálne násilie. Že, že, títo, že tieto ženy majú tiež právo na špecializované služby. A potom takisto sú tu aj historické reprodukčné práva, ktoré sa tu spomínajú v tomto uznesení. Čiže um, máme tu komisiu pre štatút žien a nechápem postavenie žien a nechápem, prečo um, by sa nedalo prijať niečo takéto. Čiže to sú niektoré z mojich názorov. A čo môžete urobiť vy ako Európsky parlament? No, mnoho vecí. Áno, ehm, peniaze to je vždy problém, ale bolo by dobré vyhradiť dostatočné finančné prostriedky. Je to stále dôležité. A dôležitá úloha EP spočíva aj v tom, že ehm, by to malo viesť ehm, k ďalším diskusiám o tom, čo sa stane po roku 2015 v rámci rozvoja. Je dôležité, aby všetci mali prístup k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu. Myslím si, že je to dôležité a je to veľmi e, úzko prepojené s rodovou rovnosťou. Mali by sme sa ubezpečiť, že toto všetko je zastúpené v týchto dialogoch. Ďakujem.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 violence against women on any ground. Um, secondly, po druhé, je to prepojenie s násilím páchaním na ženách proti diskriminácii. Mm, zároveň je tu aj potreba, aby sme zabezpečili komplexnú stratégiu, ktorá bude eh, riadiť boj proti násiliu páchanému na ženách, vrátanie podpory služieb a podporných služieb ako určite viete, to bude jedna z tých zásadných tém, ktorá bude na konferencii a tým bude práve oblasť ochrany obetí. Úloha mužov bude samozrejme v tomto smere veľmi silne eh, predsedzovaná a bude o nej hovoriť Európska únia a je tu aj celková myšlienka podporiť mimovládne organizácie vo svojich aktivitách. Ďalej je tu potreba monitorovať eh, špecifický fenomén a vyvíjať štatistiky konkrétne dáta k tomuto. No a tá základná myšlienka bola taká, že by sme mali v zásade vidieť, čo už je ten dôlež, čo už sú tie dôležité texty, čo už sú tie rozhodujúce záväzky e, vo všetkých týchto oblastiach. Tou základnou myšlienkou je, aby sme sa naozaj pokúsili vytvoriť um, úplné záväzky, ktoré budú obsahovať veľmi silné záväzky, um, teda veľmi silné ciele, ktoré budeme plniť. A v zásade by sme sa mali vyhnúť tomu, aby sme hovorili o špecifických formách násilia páchaného na ženách, ale zároveň by sme mali zabezpečiť akýsi všeobecný prístup, v rámci ktorého sa budeme snažiť vyhnúť tomu, aby sme vytvorili možno príliš dlhý text, ktorý, o ktorom sa bude ťažko rokovať a ktorý bude e, náročný na schválenie. No a naozaj sa snažíme identifikovať vo všetkých týchto záväzkoch, ktoré už boli eh, predsavzaté, čo sú tie najsilnejšie prvky, čo sú tie najsilnejšie záväzky, ktoré už boli dohodnuté a ktoré môžeme prevziať a ktoré pochádzajú z medzinárodnej úrovne. No a zároveň sa snažíme tu uviezť aj konkrétne odkazy na medzinárodné dohovory, ktoré, pardon, regionálne dohovory, regionálne dokumenty a medzinárodné záväzky. Uh, the EU to have uh, cooperation and support from other uh, uh, states. Uh. To sú dôležité pre všetky členské štáty na európskej úrovni. A v tom tu by som rada možno prerušila, ale samozrejme som pripravená odpovedať na akékoľvek otázky a rada zodpoviem na ktorýkoľvek dopyt. Takže Máme tu pracovný dokument, ktorý výbor zatiaľ ešte neschválil. Takže prediskutovali ste aj vy svoje stanovisko v, tej vašej, v rámci vašej práce?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 Takže my ste hovorili o tom, že, e, či, že by sme to pripravili z toho kampaň, pretože my sme o tomto uvažovaní, pretože viete, že čo skoro bude Peking plus 20, čo skoro v roku 2015 a ide o to, akým spôsobom osláviť túto udalosť a nejakým spôsobom ju symbolizovať a prebieha množstvo diskusí, ako by sa to malo uskutočniť a Európska únia teraz diskutuje o najlepších spôsoboch, aby nejakým spôsobom nedošlo k ohrozeniu alebo zníženiu práve už aký, ktoré sa týka rodovej rovnosti. Ehm, sú tu rôzne myšlienky, ktoré sú v obehu. Ehm, jedna z nich je, že by bola veľká kampaň, ktorá by vo veľkom kvázi oslavovala čiže ktorá by oslávala veľké výsledky a z toho by sme urobili veľkú kampaň. A my sme hm, uvažovali, či by ste nemohli túto myšlienku, ktorá je v obehu nejako rozvinúť a pripraviť z nej takúto nejakú globálnu kampaň, lebo nám nebolo celkom jasné, že či je to, je to, je to tá istá myšlienka, alebo je to niečo iné, alebo niečo detálnejšie. Čiže viac menej, viac, čo ja chcem povedať je, že my by sme možno chceli od vás mať informácie, pán predseda, ako konkrétne by ste chceli si e, túto kampaň predstavovali. Predseda, nož momentálne konkrétnu predstavu nemám ani nejaké konkrétne informácie, ale keď hovoríte o veľkej kampani, tak tá sa vie, dá viesť rôznymi spôsobmi. A ak máte aj vy nejaké predstavy, to je v poriadku. Ja zatiaľ viac informácií nemám, takže je to stále ešte otvorená otázka. Otázka, ktorá súvisí aj s, s tou globálnou pomocou. Je tu takisto aj pracovná skupina alebo expertná skupina, ktorá tam pracuje. Je to tiež súčasť vašej práce? E, áno, kom, kom, pracovníčka komisie odpoveda, áno, je to tak. E, E, pracujeme na udalostiach v rámci CCW. Aj e, takisto minulý týždeň v New Yorku bolo, bola akcia, ale tiež chceme, aby sme dosiahli budúci rok úspech. Musíme e, zabezpečiť aj úspech pre európske ženy. Takže ďakujem. Teraz prejdem opäť do švedštiny, hovorí predseda.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 a hlasovať o tom budeme 22. januára vo výbore. Potom to bude na plenárke vo februári. Takže ponecháme to takto. Ja som to na začiatku schôdze nebol žiaľ, ale povedali sme, že vítame dve e, skupiny návštevníkov. Viem, že tu sú, ale dovolte, aby som privítal navštevníckú skupinu pani Jana Kadakis. Je tu skupina Marin Čates. Ste veľmi vítaní na našej dnešnej schôdzi. Teraz prejdeme k bodu číslo 11. dopad ekonomickej krízy na rodovú rovnosť a práva žien. Určite je to veľmi dôležitá otázka u nás e, v našom výbore a je to téma, ktorá e, súvisí aj s 8. marcom, takže je to veľmi dôležitá správa, takže ja sa hneď obrátim na spravodajkyňu pani Morán Šartie, aby ste predstavili váš návrh. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, že ste, otvorili, že ste dali tento bod programu na program schôdze. Myslím si, že to je niečo, v čom, čo by sme mali mobilizovať všetky politické skupiny. Myslím si, že by sme mali um, pripraviť um, seriózne vyhlásenie na príležitosti 8. marca Dňa žien a treba do toho zapojiť aj ďalšie výbory, napríklad výbor pre E, zamestnanosť a podobne. Oni tiež vlastne pripravujú svoje stanovisko k tejto správe. Je to veľmi dôležitá téma. Je to rovnako tzv. ako by som povedala tichý, tichá téma, ale zároveň je to trošku možno aj nebezpečné, lebo to má vplyv na e, ženy, na ich prácu, o čom sa veľa nehovorí ale zároveň je to téma, ktorá je trochu menej známa a je k dispozícii veľmi málo indikátorov alebo informácií o nej. Takže mali by sme využiť e, výhodu toho, že máme možnosti určitých kampaní v rámci 8. marca a mohli by sme do toho zapojiť aj teda inštitút vo Vilniuse, aby sme ich presvedčili, aby nám poskytli e, najnovšie štatistiky a spolahlivé štatistiky. A pre, pretože je to podstatné pre rovnosť. Je to skrytá téma a skryt, skrytá téma, pretože takéto veci sú vždy niekde v úzadí a ako všetky štúdie potvrdzujú, pán predseda, že keď udrie kríza, vždy sa považujú joby mužov e, za prioritné. To je tiež stereotyp, ktorý tu funguje, takže do toho by bolo treba vniesť nejaké svetlo. A určite aj v tejto štúdii, aj v správe zdôrazňujeme, že je kríza predstavovala veľkú tiež akože hrozbu pre zamestnanosť žien, pretože ženy už aj pred krízou mali neisté zamestnania. Takže to, také veci ako polovičné úväzky alebo práca z domu alebo nejaké znížené úvesky alebo zmluvy na dohodu a podobne. Všetky takéto druhy um, zamestnaneckých zmluv, e, čo bolo typické pre ženy, toto všetko ešte viac uh, zahrozilo v dôsledku krízy. Ďalšia vec, ktorú zdôrazňujeme, je, že dôsledky krízy sa ešte celkom neprejavili, respektíve ešte sa neukončili pretože to sú väčšinou tie joby, ktoré bo tie joby, ktoré e, ako prvé kríze zmiznú sú um, v ťažkom priemysle a ženy sú predovšetkým zamestnávané v takých kancelárskych e, miestach alebo vo verejnej službe. Des États membres auquel je souscris parce que je suis euh, bien évidemment euh, tie politiky, ktoré teraz od členských štátov žiadame a ja s tou, tou výzvou súhlasím, pretože som dosť eh, proti tomu, čo sa deje s rozpočtami a zadlženosťou v jednotlivých členských štátoch. A keďže sa vraciame späť k tej politike šetrenia, má to veľmi tvrdý dopad na zamestnanosť žien, na krehkosť týchto pracovných mien, pretože je viac e, žien práve vo verejnom sektore. A po tretie hovorila som o stereotypoch, a nešťastná skúsenosť je, že nech povieme čokoľvek o rovnosti občanov, tak stereotypy tu naďalej sú. A stále to tak je, že prioritou sú e, joby pre mužov alebo zamestnanie s mužov a ženy vlastne sú tie, ktoré ako keby v tichosti e, sa vytrácali z pracovného trhu v prípade krízy. A spadajú potom do rôznych neformálnych zamestnaní, prípadne do práce, ktorá vonkoncom nie je zaplatená à admettre et pour lequel nous devons... Takže to je práve ten tretí bod, ktorý, ktorý sa ťažko priznáva, ale s ktorým musíme bojovať počas tejto krízy. Štvrtým bodom štvrtým bodom je dopad krízy na mzdy tomto smere sú ženy častokrát odkazané na neformálny sektor, nízko platené mzdy, neformálne, mzdy, neformálne zamestnávanie alebo šedú zónu. To ich dostáva na veľmi nebezpečný povrch, na veľmi nebezpečnú do veľmi nebezpečnú situácie, pretože to znamená, že dôchodky, ktoré z tohto budú, budú buď nejaké alebo veľmi malé. Takže tá kríza nemá bezprostredné dopady na trh práce, alebo len bezprostredné dopady na trh práce. Okrem toho, že ženy ochudobňuje priamo, ale má to aj stredno a dlhodobý dopad v tom, že ženy budú dlhodobo dostávať menej finančných prostriedkov. Bude to znamenať, že viac žien bude chudobných, keď sa ocitnú na dôchodku. A v tomto smere je veľmi silný stereotyp, ktorý hovorí, že počas krízy nezamestnanosť mužov sa akej považuje za oveľa vážnejší problém než nezamestnanosť žien. A to je naozaj iba stereotyp, eh, proti ktorému musíme bojovať veľmi efektívne. Veľmi dobre vieme, že dnes sa to častokrát eh, odzrkadluje v rozdielných mzdách, ktoré vedú k väčšej chudobe a k väčšej sociálnej exklúzii. A opäť znova tie rodiny, ktoré sú najviac ovplyvnené, sú e, rodiny s jedným rodičom. A to vlastne e, prispieva k tým ťažkostiam, ktoré majú ženy pri uchovávaní si svojho pracovného miesta počas krízy dnes rodiny s jedným rodičom e, sú častokrát postavené na žene a žena samotná je samoživiteľka a keď ona si nedokáže nájsť dobrú prácu, nemôže zabezpečiť adekvátne bývanie, bude mať potom problémy pri starostlivosti o detí, postihnutých členov rodiny, starších členov rodiny a akýkoľvek iné odkazané osoby, tak potom vlastne to, čo vidíte, je, že ten model spoločnosti, ktorý je postavený na predpoklade, že to je len žena, ktorá sa stará o svoje deti, ktorá vlastne poskytuje starostlivosť o odkazaných v rodine, tak takýto model spoločnosti opäť, opäť komplikuje pozíciu žien Rovnako by som chcel počiarknúť, že kríza výrazným spôsobom e, zvyšuje objem neformálnej práce, neformálneho zamestnávania. Štúdia OECD hovorí, že takýto typ, e, takýto typ neformálnej práce e, tvorí až 3 HDP v členských štátoch OECD. Takže uvidíte, že počas krízy je dôležité, aby sme vytvorili akési uznanie pre neformálnu prácu. Je dôležité, aby sme v tomto smere dostali ženy z tohoto geta neformálnej práce, v ktorej sa nachádzajú a aby sme nejakým spôsobom zlepšili ich pozíciu. A potom tu ešte ďalší veľmi dôležitý moment. Štyrikrát viac žien ako mužov pracuje na čiastkový úvezok Opäť e, je to ďalší možno stereotyp, kde hovoríme, že čiastkové úvesky sú pre ženy. No a opäť e, to ich spôsob, to spôsobuje, že sú oveľa zraniteľnejšie v čase krízy. Všetky štúdie ale poukazujú jednotne na to, že počas krízy rovnaká miera zapájania na trhu práce zo strany žien aj mužov by dokázala opätovne oživiť, e, znovu dynamizovať hospodárstvo a to do veľkej miery. No a práve preto musíme dokázať e, zvrátiť tento jav, musíme bojovať proti týmto stereotypom a tento e, trend otočiť. No a keď budeme oslovovať e, Medzárodný deň žien v roku 2013, tak je, bude dôležité, aby sme spomenuli aj práve túto tému, e, dopad krízy na ženy. A mali by sme to využiť, aby sme dokázali vlastne komunikovať túto tému. No a potom ešte ďalší bod, ktorému pripisujem veľkú pozornosť. A síce nerovná mzda čiže nerovnoprávnosť eh, v odmenovaní mužov a žien. Súvisí to s odlišnými typmi pracovných zmluv, čiastoč, čiastkovými úväzkami a tak ďalej, ale aj okrem toho ženy eh, sú postihnuté veľkou mierou nerovnosti pri príjmoch. Je to až 17-percentný rozdiel. Vo všeobecnosti v európskych krajinách sú veľké rozdiely medzi krajinami. Nie všetky európske ženy sa nachádzajú na jednej lodi v tomto smere. To, že ženy nemajú rovnaké pracovné miesta, to zdôrazňuje fakt, že ženy nedostávajú zaplatené dávky na materskej dovolenke. Posledné štúdie, ktoré boli vypracované práve v rámci OECD, ukazujú, poukazujú na to, že keď má žena jedno dieťa, tak to znamená, že má plat menší o 12 Čiže každý plat znamená, že tá žena má menší plat o 12 Ak k tomu pridáte ten fakt, že žena má rovnaké vzdelanie a rovnakú prácu ako muž. A žena už vlastne dostáva 18% menej, pretože to je to riziko materstva. A keď si to pripočítate k tomu, že každé dieťa znamená mínus 12%, tak potom e, vidíte, že ženy sú naozaj chudobné e, v tom veku, keď vstupujú do dôchodku. A e, táto správa zdôrazňuje, že treba zavádzať politiky, ktoré redukujú e, nerovnosti medzi e, platmi mužov a žien, že treba zredukovať následky rozpočtových škrtov na ženy, podporovať e, to, aby sa ženy vrátili do práce. A my máme také európske politiky, napríklad Európsky sociálny fond ktoré podporujú návrat žien do práce. Ale predsa len tu je nebezpečenstvo, je sa prekážka, že tieto politiky, ktoré majú finančné prostriedky z európskych fondov, ehm, že tieto politiky budú fungovať len vtedy, keď budeme zdôrazňovať stále vzdelávanie žien a my by sme mali vyvinúť všetko možné úsilie, aby sa znova zamestnali alebo aby si udržali zamestnanecké miesto. Pretože keď, pri, keď pridáme vlastne e, rodinný život k zosúladeniu profesionálneho rodinného života a keď k tomu ešte pridáme aj e, sústavné vzdelávanie, to je nová prekážka, ďalšie zaťaženie, ktoré e, ktorému budú musieť čeliť ženy a budeme znova musieť bojovať proti e, stereotypom, stereotypom pretože aj keď e, sa prevaha mužov zmiernila, predsa len zaťaženie žien je stále vysoké. E, ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz otváram priestor pre diskusiu. Najprv sa prihlásila pani Gurmaj, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda prvom rade chcem povedať, že je to pre mňa vždy česť môcť spolupracovať s Elizabet, nielen s ňou, ale vlastne aj z jej vystúpenia je jasné, že táto správa je veľmi dôležitá, na závisí naozaj veľmi veľa od nás a od nášho komunikačného odboru, ako dokážeme túto tému predať. Samozrejme, že dopad krízy na ženy je téma, o ktorej sme veľa diskutovali, či už v parlamente alebo mimo neho. No a bolo naozaj veľmi dôležité, aby sme mali správu, ktorá sa tomuto bude venovať. Hovorím, že to je kľúčové, pretože okrem tých čísiel a dát o zamestnanosti žien, to najdôležitejšie je venovať sa tomu, čo nazývame tichá kríza, dopad krízy a politiky e, úspor, najmä na ženy a tie najzraniteľnejšie. Spomenula to aj Elizabeth, čiže tie nízko príjmové, e, eh, rizikové práce, ženy, ktoré majú nízke mzdy a potom aj nízke dôchodky. Táto nie je zodpovedná len kríza, ale kríza mala multiplikačný dopad a ten sa vlastne nákulumoval nad existujúce prvky nerovnováhy a zdôrazňuje sa tu aj rodová, teda rozdiel v odmeňovaní, nedostatok možnosti zosúladenia rodinného a pracovného života, nevhodné zmluvy, málo alebo neexistujúca ochrana pre malá alebo neexistujúca ochrana pre ženy, ktoré pracujú v službách poskytovania starostlivosti. No a samozrejme, treba sa len pripomenúť, že tu bol aj zlomový moment v tejto cykle. Prvý cyklus ovplyvnil mužov, pretože e, prvý cyklus bol spôsobený domináciou mužov a druhý cyklus e, ovplyvnil najmä ženy, pretože tie sú v sektore služieb. No a samozrejme, poskyto, dali sme záchranný pás bankám, ale neuvedomili sme si, že osoby um, na konci tohoto kanála musia byť tiež, e, sa o nich musíme postarať, pretože vieme, aké veľké problémy s tým máme. V tomto smere to bol akýsi zlomový moment a je dôležité, aby sme v tomto sektore dokázali um, poskytnúť čo najviac uh, starostlivosti pre ženy. V tomto smere potrebujeme, aby komisia mala lepšie, dôveryhodnejšie, jasnejšie dáta, rovnako ako aj lepšie posudzované eh, rodovo diferencované voľby na jednotlivé rody, pretože tieto politiky rôzne ovplyvňujú eh, jednotlivé, mm, jednotlivé rody, alebo oba rody rôznym spôsobom a len ak budeme mať e, adekvátny monitoring jednotlivých kríz a jednotlivých e, dopadov, budeme môcť vytvoriť efektívnu a účinnú stratégiu. Zároveň to víta aj niektoré dôležité body, ako napríklad dôležitosť e, rodového mainstreamingu pri politikách zamestnanosti na európskej úrovni a tak ďalej. Dôležitosť, aby sme zobrali do úvahy pestro situácií na úrovni členských štátov, dôležitosť profesionálneho vzdelávania, e, úlohu sociálneho fondu, sociálneho fondu a zároveň e, posilnenie e, vlastne vlastníctva a najmä zeleného hospodárstva. V tomto smere by som rád spomenula ešte niekoľko drobných poznámok. Keď sme hovorili o tejto kríze a o úsporách, tak v tomto smere není žiaden hospodársky rast, nemáte žiaden hospodársky rast, ak nezoberiete do úvahy sociálny dopad. No a Elizabeto je spomenula, že chudoba má ženskú tvár a teda ženy sú oveľa viac ovplyvnené, oveľa hĺbšie ovplyvnené počas eh, hospodárskej, sociálnej a demokratickej krízy. No a práve preto potrebujeme iné zaobchádzanie. Zároveň by som chcela, aby sme si všetci pripomenuli aj to, že v Lisabonskej stratégii máme adekvátne dáta ohľadom toho, eh, vlastne čo, ko, okoľko viac zarábame na trhu, ovplyvňujeme trh práce. E, v novej stratégii e, Európskej únie z roku 2020 ani už vôbec nehovoríme o žiadnych číslach. Čo znamená, že máme tu jedno číslo a síce, že potrebujeme 70% e, celkovo na trhu práce. Nejako sme nediferencovali medzi mužmi a ženami. Čo to znamená? Máme viac ako 70% mužov na trhu práce, ale nemáme tam viac e, žien, dostatok žien na trhu práce. A je tu akási tichá tendencia, že keď budeme mať menej pracovných miest, no tak tá najlepšia alternatíva je poslať ženy naspäť domov. A ja by som toto práve chcela povedať všetkým veľmi rozlače v tejto miestnosti, že dajme možnosť pre ženy. Dajme ženám voľbu. Ak ženy chcú zostať doma, no tak nech zostanú doma. Ak ale budú chcieť byť na trhu práce, tak v takom prípade mali byť na trhu práce. No a tu by som e, chcela pripomenúť nám všetkým, že keď hovoríme o ženách alebo zapájaní žien na vedúcich pozíciách, tak veľmi dobre vieme, že ženy nie sú lepšie, či sú na trhu práce alebo nie, ale ale my, e, my, my sa snažíme vytvoriť predanú hodnotu hospodárskeho rastu a práve to musíme e, zvládnuť. Takže v tomto smere je to naozaj veľmi dôležitá správa. Musíme poslať veľmi silný signál eh, pre ženy a zároveň chcem všetkým našim eh, kolegom, ale aj nám pripomenúť, že všetci sme dostali eh, tú prestíž Nobelovej ceny a mali by sme byť za to veľmi hrdí, že máme tu takúto, takúto konštrukciu Európskej únie a ako to hovorím aj nášmu predsedovi, keď budem odozdávať našu správu, tak budem rovnako jemu, ako aj vám všetkým želať veselé Vianoce a e, pevne verím, že aj my dokážeme 8. marca urobiť efektívny dopad a efektívne ovplyvniť e, svet okolo nás, ak to urobíme efektívne. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pani Gabriele. E, skôr ako dám slovo ešte pani Gabriele, tak ešte sme neupozornili na to, že o 11.30 máme hlasovanie Nechcem ukončiť diskusiu o tomto bode, ale to, čo spravím, bude to, že e, dáme si krátku prestávku o 11.30. E, bude trvať len pár minút, aby sme odhlasovali, takže nebojte sa, všetci si budete môcť, e, všetci budete môcť o téme vystúpiť. A teraz pani Gabriel, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som poďakovať spravodajkyni za um, toto vyčerpávajúce vysvetlenie tejto správy. A ja som už vyslovila to kľúčové slovo. Je to vyčerpávajúca správa, ktorá popísala všetko. A poprvýkrát stojíme z oči voči prístupu, ktorý spočíva v tom, že v texte e, sú obsiahnuté všetky možné opatrenia a prístupy, ktoré sme už e, determinovali v iných textoch. Čiže toto je najsilnejší bod tejto správy pretože sú, toto je naozaj profesionálne stanovisko podložené argumentami a, a vďaka tomu máme v jednom texte všetky nástroje, všetky opatrenie, ktoré sa týkajú problematiky, na ktorej pracujeme. Ja e, podporujem spravodajkyňu v tom, keď hovorí, že musíme hovoriť o dôsledkoch ktoré znášajú ženy následkom krízy. Nie sú to nové následky, ale sú, nachádzajú sa tu v našej realite. A spravodajkynia to počiarkuje. Po druhé, potrebujeme údaje a to naďalej budem opakovať. Vďaka tejto správe môžeme ukázať, že ženy E, sa môžu e, podielať na riešení krízy. A ja by som chcela e, ešte raz podporiť všetky body, ktoré spomenula spravodajkňa. Boj proti stereotypom, zapojenie sa do podnikov a rovnosť medzi mužami a ženami v rodine. Eh, eh, Ďakujem. A teraz máme tu ešte niekoho, kto sa chce vysloviť. Ja som fiktívnym spravodajcom našej skupiny pre túto správu, čiže je to pre mňa veľmi veľká česť. Je to dôležitá správa. A pani Šachte pripravila veľmi dobrý návrh, z ktorého sa dá vychádzať hovoriť o stereotypoch je veľmi dôležité, pretože hovoríme o, o rôznych pracovných trhoch a vy ste e, to veľmi rozumne e, vyslovili. Potom je tu tá otázka cyklov. Prvý cyklus, druhý cyklus. A potom e, je tu tá otázka toho, že ženy postihlo zníženie sociálnych dávok pre ženy a myslím si, že to postihlo viac ženy ako mužov. A vy počerkujete, čo E, treba urobiť v jednotlivých oblastiach. Napríklad v bode 17 hovoríte o e, preprave doprave, o, v bode 18 hovoríte o činnostiach, o akciách, ktoré by mala prijať e, komisia, aby sa dosiahli dané ciele. Ďalej, zníženie rozpočtu v niektorých členských štátoch, a čo má za následok Eh, zniženie fungovania v školách a v materských škôlkach, ďalej eh, systematické vzdelávanie. To všetko je výborným základom a eh, my sa to budeme snažiť doplniť pozmeňovacími návrhmi. my patríme k dvom rozličným politickým stranám a preto vidím, že tu aj niečo chýba. A e, je to základ tejto situácie. Samozrejme, že my sa nedohodneme e, v rámci tohto výboru na dôvodoch tohto krízového stavu, ale e, kladiem si otázku, prečo máme takéto typy politiky, prečo máme tieto byrokratické administratívne organizácie, prečo máme politiky, ktorá, ktoré sa príjmajú v pomocou Medzinárodného menového fondu. Prečo my stále zdôrazňujeme čísla a rozpočet? Prečo hovoríme stále o ekonomike? A keď predsa hovoríme o ekonomike, tak hovoríme o jednom sektore ekonomike a to je um, štátny dlh. Ale sú tu ešte dôležitejšie veci. Musíme predsa znížiť dlh o 3%, ale ak máme 15% nezamestnanosť, tak niečo nefunguje v tej uh, politickej ekonomike. A toto je pre mňa základ. No a na základe toho, čo som práve povedal, vám predložím aj pozmeňovacie za návrhy, pretože základným problémom sú úsporné opatrenia. A preto som povedal, že vaša správa je výborná, pretože predkladá veľmi dobrú analýzu situácie, ale podľa mňa chýba práve uh, tento základ vo vašej správe. A to všetko, čo chcem povedať. Eh, Ďakujem. Uh, takže je ešte niekto, kto sa chce prihlásiť do diskusie? Okay. <laughs> do you, do you want to take floor? No? No, OK. okay. Chcete vstúpiť do diskusie? Ak nie, tak potom dám slovo pani Mora Šachti, aby zakončila túto diskusiu. Ďakujem, pán predseda. Chcem poďakovať všetkým kolegom, ktorí vstúpili do tejto diskusie ehm, k tomu, čo povedala pani Zita Gurmaj. Viem, že ženy práve v tejto kríze môžu zaujať svoje miesta, môžu získať nové e, typy zamestnania a môžu uvoľniť svoju energiu práve v podnikateľskom prostredí. Um, napríklad v partnerstve, ktoré sa týka e, zelenej ekonomiky alebo sociálneho sektoru, a práve v tých rozvíjajúcich sektoroch by mali mať ženy e, svoje miesto. Po druhé, takisto som si všimla, že kríza má ženskú tvár, ženská tvár, ktorá mlčí, ale mm, je to ženská tvár. A preto by sme sa mali všetci zmobilizovať, aby sme sa z tejto krízy dostali, ale zvlášť, aby sa z nej dostali ženy. Ďakujem eh, pani Gabriel za to, čo povedala. Ja som sa v rámci tohto ducha pokúšala vypracovať túto správu a ďakujem všetkým, ktorí mi pomáhali vypracovať túto správu. My sme sa snažili o to, aby sme vypracovali takú správu, ktorá by zhrnula to, čo sme už viac povedali v rôznych správach. Pretože nás, vždy nastane čas, keď musíme vlastne zhrnúť všetko to, čo kritizujeme, to, proti čomu bojujeme a všetky návrhy, s ktorými môžeme prísť, aj keď e, naše hlasy nie sú jednotné. e, nášmu pánovi predsedovi e, by som povedal nasledovné. Viete, že ho mám veľmi rada nášho, pánu pred, nášho pána predsedu e, výboru a preto mu to hovorím ako e, priateľka. E, vďaka tomu, že sme si nie tak politicky blízki, vďaka tomu si môžeme povedať veľa vecí a jednoduchým spôsobom. Ja som sa oboznámila so správou pani Cimerovej a tu určite poznáte. a e, je spravodajkyňa vo výbore pre zamestnanosť a sociálne záležitosti. Súhlasí s mnohými bodmi v našej správe a správa pani Zimerovej zdôrazňuje boj proti chudobe a to, čo musíme urobiť e, proti sociálnej, sociálnemu vylúčeniu Čiže je to taký širší prístup a je tam dôraz na sociálnej exkluzii. A e, hovorí sa tam o nedostatočnom prístupe žien k dobre plateným pracovným miestam. Čiže doplňam len to, čo ste povedali vy. Potom sa tu hovorí aj o škrtoch v štátnych rozpočtoch. Myslím si, že je tu istý tá súvislosť. Ja som veľmi otvorená tomu, e, aby sa predkladali pozmeňovacie návrhy a pozorne si ich pozriem. Ale v každom prípade musíme mať na mysli jedno číslo, že vtedy keď ženy odchádzajú do dôchodku, tak ich dôchodok je o 39 menší ako dôchodok mužov v celých, vo všetkých európskych krajinách. A nech si vyberieme akúkoľvek cestu, tak toto je cieľ, ktorý musíme zredukovať, pretože toto je nepriateľné, ak hovoríme o, o rovnom postavení zamestnancov. Ďakujem Eh, keďže máme Vianoce pred verami, tak aj ja vám chcem povedať, že oceňujem vašu prácu a vážim si vás. Takže, ako vyzerá harmonogram pre eh, túto správu 9. januára o 12. Do, tejto, do tohto času sa môžu predkladať pozmeňovacie návrhy. Eh, výbor bude hlasovať 18. alebo 19. februára a na plenárke sa o tomto bude hlasovať v marci. A toto je veľmi dôležitá správa a budeme o tom znova rozprávať 8. marca, pretože je to veľmi dôležitá myšlienka, ktorú budem mať na programe 8. marca a myslím si, že tá diskusia k tomu, tejto správe bude veľmi, e, veľmi živá. Určite sa naše názory budú rôzniť, ale určite sa dohodneme. Takže e, tento bod uzatvárame a teraz poďme priamo na bod 13. Hlasovanie, podporovanie rozvoja prostredníctvom obchodu. Máme tu spravodajcu, ktorý by sa chcel vyjadriť, nie? Which was the deadline? Čiže aký bol ten termín? na predkladanie pozmeňovacích návrhov? Eh, 9. 9. 9. januára. Okay, we will then start vote uh, and Takže začneme s hlasovaním. Take it in block because I sa to robiť en blok, lebo som sa už dozvedel, že sa na niektorých bodoch nezhodneme, takže budeme o nich hlasovať po jednom, ale je ich len sedem, takže sa nám to určite tam podarí priebehu dvoch minút, takže sa neobávajte. Začneme prvým pozvaniujúcim návrhom číslo 4. Kto je za? Prosím, preukážte sa. Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozvaniujúci návrh číslo 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmite číslo 6. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, je prijatý. Sedmička, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatá. 2. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 3. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Jednička, kto je za, kto je proti, niekto sa zdržal, je to prijaté, takže je to v poriadku. Takže to trvalo minútu a pol, nie, ani nie dve. <laughs> OK. Um, we go back to uh, item number 12. Takže sa vrátime k bodu číslo 12 sa týka prípravy viacročného finančného rámca. A ja dávam slovo opäť pani Gabriel. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Ja sa pokúsim hovoriť stručne, keďže ide o návrh stanoviska a kompetentným výborom je výbor pre rozvoj. Čiže ja som mala čest zostaviť eh, tú, toto stanovisko a robila som ho vlastne, vypracovala som ho z troch dôvodov. Prosím, ak sa chcete rozprávať, môžete vysť na chodbu. Takže pokračujem. Čiže boli tu tri dôležité veci. Uplatňovanie princípu transverzálneho prierezového princípu v rodovej rovnosti k štátom AKP ďalej ustanovenia, ktoré podporujú e, práva žien a ich transpozícia do národných vnútroštátnych legislatív, vďaka ktorým by sa začala realizovať taká politika, ktorá by e, posilnila e, účasť žien na príjmaní politických, ekonomických a sociálnych rozhodnutí. Ďalšia, tretia potrebná vec, na ktorej nastojím, zdôrazniť pokrok, ktorý dosiahli niektoré štáty AKP. O tom e, sa málo hovorí, ale e, sú štáty v rámci AKP, ktoré dosiahli tento pokrok ešte pred e, termínom a ide o rozvojové štáty. Ide o to, aby sme podporili výmenu správnej praxe medzi týmito štátmi a ja sa sústredím na štyri body. Prvý bod. Musíme zintenzívniť gender mainstreaming vo všetkých programoch EÚ tým, že budeme spolupracovať so štátmi AKP. Ďalší bod. Ehm, poradcovia alebo zodpovední vedúci v rámci misií a delegácií EÚ. E, toto je potrebné. Po tretie, musíme zdôrazniť európske nástroje pre podporu ľudských práv v rámci ochrany ženských práv a ďalej potrebujeme zdôrazňovať kľúčovú úlohu žien v procese prechodu k demokracie. demokracii pripomínam zvlášť Severnú Afriku, ale aj úloha žien v riešení konfliktov a k stabilizácii toto sú zásadné pozmeňovacie návrhy, e, na ktoré som sa sústredila. E, ďakujem a som otvorená všetkým návrhom kolegov, ktoré určite obohatia tento text. a vďaka tomu náš výbor môže významne prispieť k zlepšeniu v tejto oblasti. Ďakujem, pani Eva Ja by som chcela len pripomenúť vám všetkým, ktorí sú tu prítomní, že pracovali sme e, spolu s e, výborom pre AKT a naozaj je dôležité dať túto rodovú otázku pri riešení čohokoľvek. A tie, keď diskutujeme o viadročnom finančnom rámci, e, určite to musí byť kľúčové fakticky v každej politike. Verím, že spravodajkyňa, ktorá je veľmi aktívna aj vo výbore pre AKT, nielen svojimi príspevkami, ale aj svojimi správami vynikajúcimi, myslím si, že aby sa podarilo spoločne, profesionálne eh, pokryť problémy žien a myslím si, že je dôležité, aby spomenula eh, akčný plán Európskej únie, ktorý uznáva dôležitosť perspektívy rodovej rovnosti pre rozvoj, alebo v rámci rozvoja a tiež je dôležité, že spomína aj milenové ciele rozvoja. Ja by som chcela ešte pripomenúť, že krajiny by mohli robiť oveľa viac v rámci mileniových cieľov rozvoja a mali by sme si neustále pripomínať, že rodová rovnosť je jednou z priorít pre EÚ v rámci agendy pre zmenu, pretože ja som presvedčená, že ženy sú kľúčom pre zmenu, ak sme si to ešte neuvedomili doteraz, preto si myslím, že je to dôležité zdôrazňovať. Ja si myslím, že je veľmi dôležité, že Gabi spomenula e, aj ako v dobrý výsledok e, možnosť dievčat ísť do základnej školy, ako aj to, že boli podniknuté kroky pre publikovanie týchto úspechov a tiež je dôležité, keď sa hovorí o legislatíve tretich krajín, pretože eh, až vtedy sa to udeje, alebo sa to stane skutočnosťou, keď sa to už naozaj odrazí aj v zákonoch týchto krajín. Preto aj toto spomenula, eh, pretože je to spôsob, akým je možné zaručovať eh, práva, ktoré musia byť rešpektované a ktoré zaručia presadzovanie politík, ktoré budú citlivé na rodovú rovnosť a že ženy budú viac zapojené do rozhodovania verejného života a nesmieme zabúdať na to, že to nie je len e, politický aspekt, ale aj ekonomický, aj sociálny aspekt. Takže ja si myslím, že bolo veľmi dôležité, toto bolo veľmi dôležité stanovisko a dúfajme, že teda výbor to schválí veľkou väčšinou. Predseda, ďakujem. Teraz pani Bauer má slovo. Thank you so much. I would like to... Ďakujem. Ja by som tiež privítala toto stanovisko a chcela by som doplniť ešte niekoľko krátkých poznámok. Ja mám taký pocit, že v rámci rozvojovej politiky by sme možno mali mať e, takú viac e, koncentrovanejšiu politiku, viac zameranú a takýmto zámerom ja vidím, alebo takým jadrom problému vidím otázku zdravia a vzdelávania. To je na báze z našich skúseností s e, krajinami AKT, napríklad Úmrtnosť je veľmi vysoká, takisto v tomto prípade úmrtnosť pri pôrode je vysoká. Chcela by som e, teda povedať, že bolo by dobre vzdelávať pôrodné asistentky a vôbec vzdelávanie ako také. Je nevyhnutné, máme skúsenosti, že v mnohých krajinách, teda rozvojových krajinách, tí, čo nedokončia školu, sú prevažne dievčatá. Takže to potom vedie aj k vysokému podielu negramotnosti u žien a je to veľmi naozaj kľúčový problém. Pričom, ak mám na mysli aj ďalší faktor, čiže sme sa snažili financovať a pomáhať v mnohých oblastiach, hlavne v týchto humanitárnych oblastiach. A bolo by dobré, keby sme um, nejakým spôsobom, alebo keď, keď sa tu odvolávame na čínsku politiku, to je trochu ako nesprávne. Takže keď chceme um, ako si ovplyvňovať budúcu politiku, mali by sme sa sústrediť skôr na uh, zdravie a uh, vzdelávanie. Ďakujem pekne. Nuž, ja už nemám veľmi veľa čo dodať. Myslím si, že je to dobrý návrh. Myslím si, že ste urobili veľmi jasné prepojenie alebo tú súvislosť medzi minulými cieľmi rozvoja a kvalitou. A ani v tom, ani v tých otázkach, ktoré sme hovorili, že je treba sa na to dívať z pohľadu zdravia a vzdelávania, ale myslím si, že je tu aj určité prepojenie na um, reprodukčné práva. Takže ja by som chcel aj na to toto napojil, pretože si myslím, že aj uh, je to právo žien, aby mohli rozhodovať uh, o svojom tele. Ešte niekto iný sa hlasí o slovo? Pani Janika Dakis e, hovorí, že nie. Nie, nie. predseda. Ja tiež môžem mať nejaký názor, nie? Však som predseda, hovorí predseda. Dávam slovo pani Gabriela, aby to uzavrela. Merci beaucoup. Uh, Ďakujem. Ďakujem všetkým uh, kolegyňam, ktoré zareagovali. Pozorne som si ich vypočula a ja by som chcela spomenúť dva body hlavne k tomu, čo povedala pani Gurmaj. Ona hovorila o prístupe uh, k základnému vzdelaniu, k školskej dochádzke a musíme práve vyzvihnúť tie štáty, ktoré dosiahli pokrok v tomto a niektoré štáty naozaj dosiaľ dobré výsledky v ohľadom školskej dochádzky. No a čo sa týka vnútroštátnej legislatívy, už v texte hovorím, že potrebujeme eh, takúto štátnu legislatívu a eh, nie je dôležité, že tá legislatíva existuje, ale že je aplikovaná, pretože eh, väčšina štátov AKP, do ktorých chodíme, tvrdia, že oni majú lepšie texty ako my v Európe ale žiaľ systematicky sa neplnia, sa neuvádzajú do e, skutočnosti. Čiže ja by som e, chcela <clears throat> aj vyzvihnúť to, čo povedala pani Bauer, zdôrazniť zdravotníctvo, zdravie a vzdelanie. A e, takisto <clears throat> ja beriem na vedomie tie návrhy, e, ktoré ste povedali, že pripravíte o tom e, sexuálnom a reprodukčnom zdraví. E, alebo sa spýtať komisie, či sa komisia chce tomuto vyjadriť. Chcete ešte stručne sa vyjadriť? Nech sa páči, máte slovo. Ja, len stručne. Komisia zdieľa eh, názory tohto výboru, že by sme mali zintenzívniť naše snahy v oblasti sexuálneho zdravia aj vzdelania. Ja by som len stručne pripomenul ten e, právny rámec, ktorý existuje pre spoluprácu s krajinami AKP. E, je to e, založené na Európskom fonde pre rozvoj. Ehm, ten právny rámec spočíva v dvoch bodoch. Samozrejme, je, je tu zmluva a potom dohoda z Kotonu, ktorá stanovuje ustanovenia, dosť detálne ustanovenia ohľadom otázok rodov bod 1.5 a 1.6, eh, teda články z dohody Kotonu. Potom otázka, eh, ktorú položila spravodajkynia. Samozrejme, je dobré mať legislatívu, ale čo sa stane v praxi? Čo sa týka mm, geografického programovania, ktoré tvorí o, časť tých, týchto dohôd, o, eh, naši kolegovia nám hovoria, že v rámci prípravy programovania sa vyvíja isté úsilie, aby sa ľudia vzdelávali a mm, pokúšame sa zlepšovať integrovanie, integráciu jednotlivých aktérov do týchto programov. Mm, budúce európske nariadenie o tom, ako sa bude realizovať Európsky rozvojový fond. Toto nariadenie bude predložené Rade a parlamentu v marci 2013, teda približne v marci 2013. Toto nariadenie bude obsahovať aj také ustanovenia, ktoré budú zúrazňovať povinnosť um, cez sektorovo, transsektorovo aplikovať tieto povinnosti a toto sa spomína aj v agende pre e, zmenu, pre zmeny. Je to najnovší politický dokument, ktorý sa týka e, spolupráce v oblasti rozvoja. Ja by som chcel ešte zdôrazniť jednu vec. V dohodách z Kotonu je aj odvolávka na humanitárnu e, pomoc. Viete, že uh, dohoda z Kotonu je veľmi široko koncipovaná. Tam sa hovorí aj o prechode um, od humanitárnej pomoci k normálnej pomoci. Myslím si, že pani spravodajkyňa zúraznila to, že treba zvýšiť počet expertov, ktorí budú na delegáciách a ktorí budú poskytovať poradenstvo v tejto oblasti. Ja by som to chcel prepojiť s rozpočtom v rozpočte pre Európsky rozvojový fond je návrh komisia, je ta, komisie je to 34 miliard, pričom 30 miliard je konštatný objem, aspoň pre rok 2011. Viete, že tieto rozpočtové otázky eh, sa rokujú v partnerstve medzi radou a parlamentom a myslím si, že aj tu parlament e, zohráva úlohu, aby podporil návrh rady. Ja by som chcel zdôrazniť ešte jeden bod. A to v tomto návrhu je e, teda istý bod na to, aby sme mali expertov, aby sme mali detailné správy a monitorovanie, tak komisia musí mať potrebné finančné zdroje. E, Členské štáty e, e, na toto vyhradili len 2 a čo je veľmi, veľmi málo, keď to porovnáme s inými nástrojmi spolupráce, e, napríklad Fond pre krajiny, ktoré sú mimo oblasti AKP. To percento, ktoré môže komisia vynaložiť na výdavky, je veľmi nízke. A Komisia v rámci 11. fondu pre rozvoj navrhla 5 eh, a spravodajca v, vo výbore DV je, veľmi citlivo reaguje na túto otázku a myslím si, že aj eh, vy podporíte spravodajcu v tomto kontexte. Takže my sme pripravení urobiť viac a dať vám viac informácií, ale na druhej strane musíme mať aj prostriedky. Ďakujem. Tak, tak sme... Ďakujem pekne. Dovolte mi teda, teda povedať vám, aký je časový harmonogram navrhovaný pre prácu na tejto téme. Posledný termín pre predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 9. január na obed. Výbor e, o tomto bude ďalej e, hlasovať 22. januára, DV o tom bude hlasovať 19. februára. Takže e, v tomto to môžeme ťa prerušiť, poďme ďalej predposledný bod na programe 14. situácia žien v Severnej Afrike. E, slovo dám e, pani spravodajkyni, pani Kosta, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Rada by som poďakovala za to, že som dostala možnosť, ktorú mi dal výbor FAM, aby som mohla nadviazať na ten hearing o dôležitých ženách, ktoré sa e, zapojili E, do rozhodovania. Ja, som, ja by som ešte spomenul našu delegáciu v Tunisku s pánom predsedom Gustafsonom, s kolegyňou Gabriele a s kolegyňou Kile Nielsen sme sa zúčastnili tejto misie a ma, mohli by sme možnosť pochopiť veľmi priamo, aká je skúsenosť žien v týchto krajine. Ja som mala možnosť e, oceniť veľmi priame e, stretnutia, e, stretnutia so ženami, ktoré ktoré sú veľmi významné vo viacerých krajinách a špecificky teda moja správa sa sústreďuje na štyri konkrétne krajiny, o ktorých sme hovorili, ktoré sú špecifickým spôsobom zaujímavé. Sú to najmä arabské krajiny, či a síce Egypt, Tunisko, Líbia a Maroko. Dnes máme veľmi významný deň, pretože, pretože je to presne dva roky odkedy teda 18. decembra začali protesty v Tunisku, ktoré e, vlastne spôsobili alebo dali, dali vzrod tomu obrovskému hnutiu, e, ktoré uvoľnilo aj možnosti pre veľké množstvo žien e, počas arabskej jary. A Mohamed, e, teda Mohamed Abin Bouazizi sa e, sám upálil e, v Tunisku na protest proti vládnemu správaniu a to práve bolo eskalovaním, to jedlo k eskalácii situácie. Vieme, že teda viešlo k výraznému vývoju a vieme, že každý mesiac sa veci veľmi mesia, pred, eh, mesia, veci menia. Pred mesiacom sme boli na návšteve, dnes sa to eh, výrazne zmenilo. Máme signály, ktoré nás veľmi znepokojujú, ktoré dostávame. A v tomto momente všetci veľmi dobre viete, že sa otvára pred nami veľká inštitucionálna politická kríza v Egypte ktorá súvisí s tým, že eh, prezident Morsi si snaží centralizovať moc Ehm, to, v tomto smere by síce na jednej strane mohol pomôcť pri mediácii problému v Gaze, ale na druhej strane tu je prebiehajúce referendum o návrhu ústavy pre Egypt, ktorá má tú nevýhodu, že to je vlastne ehm, návrh väčšinový, ale väčšinový v tom smere, že má nedostatky v ochrane menšín. Ehm, a ten konštitučný proces, ktorý tam prebieha, rovnako ako aj v Maroku, kde už bola ústava schválená, je kľúčové, aby tieto ústavy boli inkluzívne, aby všetky časti spoločnosti boli zastúpené v tomto procese No a práve v tomto smere vlastne už na, tom, na tej ceste pre, je Tunis, Tunis a čo skoro by sa to mala e, tomu venovať aj Líbia. Aj, e, pardon, aj v Tunisku e, sa do, došlo k výraznému vývoju, myslím si, že od augusta, keď prebehla revolúcia na námestiach, veľmi veľa žien sa vystavilo tomu riziku, že mož, mohol byť zmenený článok 1 tejto ústavy a myslím si, že to práve ešte prebieha tá diskusia v Tunisku o tomto a týka sa to najmä e, z ochoty väčšinovej strany Al-Nahda, aby vlastne aby neuviedli do E, ústavy odkaz na islám ako na zdroj práva pre, e, pre väčšinou populáciu, ale iba ako kultúrnu inšpiráciu alebo, alebo náboženstvo krajiny, ale aby nepoužívala islamské právo ako zdroj svojho práva. Ehm, v tomto smere je dôležité, aby sme mali e, rovnak rovnakú právnu ochranu pre všetkých v tomto právnom systéme a zároveň, aby sme dokázali osobitným spôsobom chrániť pozíciu ženy a najmä z pozície z pohľadu univerzálnych práv, všeobecných práv, e, ktoré majú či už ide o Tunisku alebo egyptskú spoločnosť konkrétne. E, myslím si, že mali by sme veľmi e, pozorne vnímať tú situáciu, mali by sme si veľmi pozorne sa venovať do situácie, mali by sme tam mať opatrnú diplomáciu, nemali by sme opakovať tie chyby, ktoré robili v minulosti niektoré členské štáty a je dôležité, aby sme pochopili, že v rámci tých rôznych eh, politických hnutí, ktoré tam existujú, nemali by sme si uvedomiť, že to je len jedna politická eh, skupina, tam sú rôzne prúdy, konzervatívne, liberálnejšie, rôzne hnutia, pnutia, ktoré v týchto krajinách existujú. Um, nie sú tam len tí fundamentalisti, ale aj iné skupiny. To platí aj pre Tunis, aj pre Egypt a mali by sme si uvedomiť, že náš prístup mal byť otvorený, mali by sme naozaj v tomto smere počerkujem aj svoje vzťahy, mali by sme si uvedomiť tú podmienenosť medzi ľudskými právami, čiže more for more, a aby sme jednak rešpektovali aj rodičovstvo, spoluprácu a tak ďalej, aby sme zároveň upriamovali pozornosť pre postupné zapájanie žien do spoločnosti, ale myslím si, že je dôležité, aby že podpora bola široká. Tieto krajiny sú veľmi silne podmienené e, jednak tou podporou, ktorá prichádza zo Saudskej Arábie, jednak aj tým e, fundamentálnym e, moslimským hnutím a s ďalšími kraj- podpora prichádza od Saudskej Arábie aj z Kataru a ďalších krajín. Takže mali by sme mať konkrétne aktivity a mali by sme to vnímať e, integrujúco e, pre naše vzťahy, pretože aj e, ten vývoj, ktorý nastal v týchto krajinách nedávno, aj tie posledné skutočnosti nás nutia, aby sme zvažovali rôzne scenáre, aj ten negatívny scenár. No a práve preto na Margo toho, čo sa týka tejto správy, tu som mala štyri dôležité ciele vytýčené. Rešpekt, voči rešpektu pozície žien, najmä voči tomu, aké sú tie vlastne konkrétne rizika, ale aj konkrétne úspechy pri zmene pozície žien. Aká je úroveň eh, empowermentu žien eh, v občianskej spoločnosti, eh, v mimovládnych organizáciách, v médiách. To sú všetko strategické veci a sú, súvisia s demografickou situáciou a zároveň to súvisia aj s tým, ako sa postupne mení táto situácia, aké nástroje môže Európska únia použiť preto, aby dokázala e, zabezpečiť pozíciu žien v týchto krajinách a zabezpečila autentický demokratický proces. Len to, aby som to syntetizovala, e, nachádzame sa pred situáciou, v rámci ktorej ženy sú, ktoré boli častokrát protagonistami týchto zmien. A je dôležité, aby sme týmto islamským ženám zabezpečili vlastne kompatibilnú formu autonomity, aby oni dokázali vlastne byť chránené v rámci islamu, ale aj demokracie, aby sme dokázali posilniť túto kapacitu, tento možnosť, aby aby, sme, aby, sa, aby štát nepristupoval k ním e, paternalisticky. Ďalšia dôležitá téma je otázka ústavy, E, tento projekt ústavy alebo návrh ústavy, e, zatiaľ teda sme s ním konfrontovaní, tento proces e, rôznym spôsobom pristupuje k ženám. V Tunisku sú tie ženy už zapojené aj priamo do procesu tvorby ústavy. V Egypte sú úplne vytlačené nabok, v Maroku je to, je to ešte inak a v Líbii Líbia to je tá zóna, ktorá v súčasnosti je taká veľmi tmavá zóna, neznáma zóna. Ja by som naozaj rada spoznala nejakých, e, nejakých členov parlamentu Líbie, ktorí mali záujem spolupracovať, či tam sú nejaké ženy a tak ďalej. A aké je percento žien v líbijskom parlamente, to je veľmi dôležité, pretože e, zdá sa, že ženy boli v Líbii úplne vyčlenené z politického života. No a v tomto smere je veľmi dôležité, keď hovoríme o týchto ústavách, aby tie práva, ktoré tam ženy budú mať, aby boli e, jasne zakotvené v základných právach človeka, aby sa tu odvolávali jednoznačne na medzinárodné dohovory a aj tá konkrétna prax, tá konkrétne presadzovanie, ako hovorila kolegyňa Gabliere, e, keď hovorila o krajinách HKT, aj toto je téma Veľmi veľa krajín je s nami e, v dialógu, ale nepoznáme detailné informácie a je dôležité, aby sme mali takú väčšiu implementačnú kapacitu a zároveň aj kontrolu, aby sme vedeli, či tieto práva nie sú nejaké mŕtvé e, právo, ale či to je aj autenticky presadzované v praxi. Myslím si, že je to otázka toho, aby sme tento proces e, posilňovania žien udržali na všetkých úrovniach. Ďalšia dôležitá otázka je to, aby sme si vedeli overiť, ako sú ženy zapojené do rozhodujúcich procesov aj z sociálnej úrovni a zároveň, aké je ich sociálne posilnenie, aké sú sociálne práva. E, v tomto smere e, je ten boj veľmi náročný. Napríklad v Líbii veľmi málo ľudí vie, že ženy na univerzitách prevyšujú počet mužov Podobne to je aj v Tunisku, naopak e, v Maroku je to inak, tá úroveň e, vlastne gramotnosti žien je pomerne nízka. Takže ako pracovať s týmito nástrojmi? Ekonomická nezávislosť. Máme tu e, rôzne E, skúseností. Je dôležité, aby sme ženy posilňovali na, na tej mikroúrovni, v polnohospodárstve, najmä v Tunisku, ale aj v Egypte. E, e, Čako ako keby sa to snažili sa situáciu vrátiť späť, pretože sa zhoršuje ekonomická situácia. Mikroúvery, to je veľmi zaujímavý projekt, ktorý fungoval v Tunisku. 2000 žien vlastne dostalo možnosť dostať podpory a ekonomickej sebestačnosti. Je to veľmi zaujímavý projekt, na ktorom by sme mali ďalej pracovať. Napríklad navrhnúť by sme mohli e, Svetovej banke, aby zabezpečila ďalej financovanie týchto mikroúrových schém pre tieto krajiny. Európska únia by mala pracovať s tými nástrojmi, ktoré má, ale zároveň by ich mala využiť. Um, najmä komisia by mala nasmerovať tie rôzne projekty a programy pre rozvoj a ďalšie rámcovanie projektov pre obdobie 2014 až 2020, aby sme mali prostriedky, ktoré nám umožnia e, financovať e, z pohľadu delegácií Európskej únie vlastne efektívne analýzy, efektívnu intervenciu a podporovať expertov v špecifických otázkach. Táto bitka v týchto krajinách sa bojuje na lokálnej úrovni. Tá ilúzia, ktorú máme, že všetko sa vyrieši vo veľkých mestách alebo národnej úrovni, je ilúzia, ktorá, ktorá vedie k riziku k tomu, že si vieme častokrát zamení tie dáta, že zamieňame si vlastne väčšinovú alebo tá situáciu na národnej úrovni s situáciou na, na lokálnej úrovni. Je to otázka v oblasti spravodlivosti, v oblasti bezpečnosti. E, máme tu situáciu rastúcej e, neistoty a nebezpečia pre tieto ženy, ktoré vlastne častokrát sú zastrašované e, to, je, to platí dokonca aj pre Tunisko. Vraciame sa do situácií z minulosti, kde fundamentalizmus prevažuje a dokonca sa tu objavuje aj segregácia v školách medzi e, mužmi a ženami, chlapcami a dievčatami, ktorá tu napríklad v minulosti nebola. Takže to je práve špecifické pre tú generáciu žien, ktoré sú staršie, a ktoré sa vracajú do minulosti, čo je pre nich nepredstaviteľné. A to, tie, preto musíme byť veľmi opatrní, aby sme si uvedomili, že tá bezpečnosť a istota je pre nich veľmi dôležitá dôležitá. A ďalšia téma, ktorá je veľmi dôležitá, je téma eh, dobrej eh, správy eh, zo strany komisie, aby sme vnímali správy UN Women, čiže správy OSN o ženách, aby všetky tieto štyri krajiny, vrátane teda Líbie, ktorá, ktorá sa formuje, aby tieto krajiny boli veľmi pozorne sledované, aby sme skúmali, ako tam sa angažujú mimovládne organizácie, organizácie žien, mimovládne, mimoparlamentné eh, politické skupiny a tak ďalej. Ehm, myslím si, že tá naša aktivita, ktorú preberáme v bilaterálnej eh, komunikácii, je téma more for more, čiže viac rešpektu, uznávanie ľudských práv a a ochrana role ženy musí byť posilnená aj v bilaterálnych e, zmluvách s týmito krajinami. Je veľmi zaujímavé, že komisia v roku 2012 eh, dala 90 miliónov eur na, vlastne na základe zmluvy z UN Women do regionálneho programu, ktorý sa volá Spring Forward for Women čiže jar podporujúca ženy, e, ktorá by mala vlastne posilňovať pozície žien v tomto regióne. A ďalej e, máme tu nástroje pre väčšiu demokratizáciu, čo je podľa mňa veľmi dôležitý projekt, e, vrátanie podpory udržateľnosti demokracie. Na záver by som chcel navrhnúť, aby symbolicky, ako forma monitoringu, ako akýsi odstrašujúci signál pre, pre tieto pre tieto krajiny, aby každý, každý rok v marci sme venovali vlastne e, zasadnutie parlamentného e, zhromaždenia Euromedu situácii ženám v tomto regióne. To je špecifický návrh, ktorý by sme chceli mať a navrhneme to aj na výbore DV, kde sa objavilo tiež niekoľko zaujímavých bodov. Ospravedlňujem sa, že to predlžujem, táto téma je naozaj veľmi komplexná, veľmi zložitá, naozaj veľmi ťažko sa to dá redukovať iba do niekoľkých slov. Veľmi dobre viete, že tie situácie sú veľmi zložité, všetci sme častokrát vlastne nutení do jednej správy vsunúť veľmi komplexné fenomény, takže teším sa na vaše e, reakcie, na vaše návrhy a aj vás rada zapojím do tvorby finálneho návrhu tejto správy. Ďakujem. Chcem poďakovať tomuto výboru že sa eh, dali do tejto iniciatívy a ďakujem aj spravodajkyni pani Kosta za túto hĺbkovú analýzu a zdá sa, že eh, ste veľmi zainteresovaná touto témou. Najprv by som spomenula um, pár dôležitých tém. Musíme mať na pamäti, že situácia v týchto krajinách eh, nie je rovnaká. Uh, v krajinách, uh, kde uh, sa odohrala arabská jar. Tam e, sú krajiny ako Tunisko e, a potom máme ďalšie krajiny, e, kde je taký ten tradičný fundamentalistický prístup, ktorý prevláda. Napríklad v Egypte. Čiže toto je naozaj e, veľmi dôležitá téma, ktorú musíme mať na mysli, že situácia sa líši od krajiny k Ukrajine. A to znamená, že Um, aj keď arabská jar vyjadrovala uh, rovnaké hodnoty a rovnaké ambície pre všetok arabský ľud, ale každá z tých krajín mala uh, iné východisko, hlavne čo sa týka ženských práv. A ďalšia vec, ktorú musíme mať na mysli, je úloha žien, rola žien, ktorú zahrali v arabskej jari. Um, v, vo väčšine krajín Ehm, ten boj spočíval v tom, že tu šlo o spravodlivosť, e, o spravodlivú spoločnosť. Ďalej aj ehm, za slobodu e, náboženstva. Ehm, takže toto všetko musíme e, zohľadniť. Mnoho štúdií bolo zrealizovaných a mnohé prieskumy e, boli zrealizované v týchto krajinách. To je tiež dôležité, keď sa pozrieme lebo keď sa pozrieme na tieto veci zvonka, tak e, náš názor môže byť iný. Musíme sa pozrieť na tieto výskumy, lebo tie poukazujú na to, že v týchto krajinách sú rôzne problémy, niečo už bolo urobené a musíme e, toto využiť, aby sme podporovali dialog v ľudských právach. Tento dialog nie je prítomný v týchto krajinách. Napríklad v Egypte uh, sme videli kraj, uh, ženy, ktoré išli na, na meste Tahrir a žiadali o svoje práva. Uh, musíme mať uh, v našej analýze vedecký prístup a zároveň musíme um, k tej situácii pristupovať z hľadiska jednotlivých prípadov. A uh, musíme uh, bojovať za to, aby sa uh, zvýšili um, alebo zlepšilo sa aplikovanie ľudských práv. Spolupráca. Pán predseda, vy ste to už spomenuli, boli ste minulý rok vo Washingtone a e, tieto medzinárodné, medzivládne organizácie potrebujú aj našu spoluprácu pri podpore e, ženských práv. Určite si spomínate na pani Vašle, ktorá prišla do nášho výboru a e, povedala nám, že v maji budúceho roku pôjde do Líbie. Musíme rozprávať s ľuďmi. Máme ďalších partnerov, ktorí s nami spolupracujú, napríklad Svetová banka. Spomínali ste aj parlament v rámci Euromedu. Eh, ja som vyvinula úsilie, aby sa toto všetko zrealizovalo a bola to pre mňa pozitívne, bolo to pre mňa veľmi pekné prekvapenie. Parlamenty v krajinách um, arabskej eh, ra, eh, ra, eh, jary. Tie mali ťažké časy, vypracovali ústavu, ale aj počas predchádzajúcich režimov Európsky parlament spolupracoval s týmito krajinami a videli sme, že sú tam ženy, ktoré sa zasadzujú za ženské práva, za ľudské práva, za prístup na pracovný trh, za prístup k vzdelaniu. Čiže toto bolo pre mňa prekvapením, keď som videla, že ženy v Maroku bojujú za rovné, eh, rovné zastúpenie eh, žien napríklad v, v podnikových radách. Čiže my sme videli, že eh, vy, my môžeme spolupracovať v mnohých oblastiach a môžeme požiadať Európsku komisiu, aby zhodnotila tieto štúdie a všetky možné zdroje, napríklad európske politiku susedstva, e, ďalej finančné nástroje alebo iné nástroje, ktoré máme k dispozícii, aby sme rozširovali demokraciu a dodržovanie ľudských práv v celom svete. Pán Lavidinis, nový e, zástupca e, diplomatickej služby e, pani Ešenovej by mal takisto presadzovať podporu ľudských a členských práv, keď bude zostavovať svoju správu o ľudských právach. Čiže my potrebujeme mobilizovať všetkých medzinárodných aktérov v tomto aspekte. Využiť všetky dostupné nástroje a zdroje a nezabúdajme na to, že keď e, ukončíme túto správu, tak by sme potom e, mali sa zaoberať krajinami v stredozemnom priestore, napríklad Jordánsko. Tieto krajiny často majú vnútorné problémy, nechceme, sa, e, nechceme vstupovať a zasahovať do ich sociálnych zmien, ale stále môžeme povedať, že e, podporujeme boj žien e, za demokraciu, dôstojnosť a ľudské práva, pretože my už máme historické skúsenosti, ktoré ukazujú, že e, nie je možná žiadna politická zmena bez toho, že sa budú dodržiavať ľudské a ženské práva. Bez, musíme využiť e, tento sociálny potenciál žien. Ďakujem, pani Jana Kadakis. Ďakujem. I would totally agree with... Ďakujem. Ja úplne súhlasím s pravodajkyňou, že musíme dať pozor na to, keď hovoríme o všetkých týchto otázkach. Pretože ste povedali, že sú tam rôzne prístupy a rôzne ústavy a mm, sú aj dosť vzdialení od toho, kde sme v Európe. My sme všetci mali veľké nádeje, keď došlo k arabskej jari a teraz sme tam, kde sme a neviem, či rozumieme, o, č, o čo im ide a myslím si, že situácia je trošku teraz taká mm, vyvoláva teda z starosti a myslím si, že sú tam aj obrovské um, úlohy pre, v oblasti ľudských práv, pretože v podstate oni ako keby šli späť e, ženy, ktoré boli zapojené do arabskej jary, oni vlastne budú obeťou toho celého a my, mm, ak chceme urobiť niečo pozitívne, tak naozaj musíme naozaj e, zvyšovať povedomie o tom, že kto tieto ženy sú, aby e, mali menšiu šancu, že sa stanú objektom e, zločinov Takže musíme nájsť spôsob, ako ich budeme chrániť prostredníctvom našich e, diskusí tu a aké praktický spôsob by mohol byť, keby sme mali, e, ja neviem, nejaké osobné peniaze, ja neviem, e, nehovorím o európskych peniazoch, ale možno by sme z našich peniazí osobných zorganizovali nejakú konferenciu. Ak chceme tieto ženy podporiť, skúsme ich nejakým spôsobom dostať do médií, nejako obrátiť svetlo na nich. Takže vy ste takisto spomínali aj práva LGBT. Myslím si, že situácia pre lesbické ženy je tiež veľmi zložitá. Tiež by sme mali sa e, venovať tejto otázke. Ja som vystúpila aj v Ugande, pretože keď sa zistí, že ste e, lesbička, tak ste odsudení na doživotie v Ugande. Takže ja by som bola veľmi opatrná z hľadiska poskytovania pomoci. Ja si myslím, že je dôležité ísť predovšetkým na tie správne miesta, aby to sa použilo správne a nešlo, nebolo niečo použité proti ženám. Takže Prepačte, že musím už teraz odísť, ale všetkým želám ešte veselé Vianoce, aj keď som vlastne sa vyjadrila len v negatívnom smere. Predseda Ďakujem. Ešte tu mám štyroch na rečníckom zozname. Ešte aj si komisia by sa chcela vyjadriť. Máme už iba 17 minút e, schôdze, takže ja by som vás požiadal, keby ste naozaj boli skutočne stručné, aby každá maximálne hovorila dve minúty, aby sme teda už skúsme aj tlmočníkom poskytnúť nejaké Vianoce. Teraz dám slovo pani Kiel Nielsen. Ďakujem, pán predseda. Eh, chcela som poďakovať našej kolegyni za výbornú prácu, ktorú odviedla. Čo sa týka Tuniska, eh, my sme eh, nadviazali spoluprácu, mali sme diskusiu s niektorými zastupiteľskými asociáciami žien, keď sme tam boli. Ja e, som si kladla otázku ohľadom tej e, komunity uh, LGBT. Uh, e, navrhla to kolegyňa, možno by bolo vhodné o tom hovoriť. A potom ďalšia vec, by som navrhla pozmeňovací návrh. Týka sa to ženskej obriezky. Myslím si, že musíme o tom hovoriť. Viete, že v Egypte sa toto praktizuje a to v masívnych dimenziách dokonca aj na zdravotníckých klinikách, pričom mm, sa na tom podielajú aj lekári. Čiže mali by sme o tom hovoriť, keďže hovoríme e, o tom, že je veľmi možné, že um, táto prax, táto praktika pochádza práve z Egypta, ale rozšírila sa do subsahárskych krajín. Čiže to je otázka, ktorú som vám chcela položiť, či to nám doplníte. Ďakujete, ďakujem. A teraz má slovo pani Nikolaj. Uh, thank you. Ďakujem pekne, pán predseda. V mene ALDE, pretože ja som tieňová spravodajkynia k tejto téme, chcem zablahopriať pani Kosta k tejto správe. Je to naozaj veľmi vyvážená správa, ktorá sa dotýka mnohých veľmi dôležitých vecí. Môžem spomenúť zapojenie vlastne rodovej rovnosti do ústavy hoci v predchádzajúcej rodová rovnosť bola spomenutá veľmi efektívne, tak tej novej má už pochybné, po, pochybnú pozíciu, ale čo sa týka rodových tém, tu by som rada spomenula tri témy. Jednak je to dôležitosť, ako zohrali ženy v realizácii arabskej jary. Bohužiaľ na začiatku ženy boli štartérom tohoto, tejto revolúcie, tohoto hnutia. No a potom sa, sa e, vlastne musia báť, že sú na strane tých, ktorí prehrali e, celý tento proces, že na jednej strane to iniciovali, na druhej strane tie môžu byť najviac postihnuté. Potom je to dôležitosť náboženstva. Arabská jar e, vlastne otvorila obrovskú otázku hľadom kompatibility medzi demokraciou a sekulárnym spoločenstvom v týchto krajinách. Či je naozaj možné mať skutočnú demokraciu podľa európskych a amerických štandardov v krajine, kde je kde vlastne postupne sa formuje a ešte len vzniká sekulárna spoločnosť. Pozeráme sa na to, čo sa stalo v Tunisku, v Líbii, v Egypte a možno e, sa snažíme, aby možno by bolo vhodné vytvoriť akúsi, akúsi kampaň na zvyšovanie povedomia, e, tak aby sme začali znova bojovať za e, efektívnejšiu pozíciu žien, pretože Máme tu naozaj veľmi veľa rôznych znamení, znakov, ktoré hovoria o tom, že je tu istá tendencia vyhýbať sa e, rešpektu pre úlohu e, alebo teda ohľadom úlohy žien. No a možno v tomto smere e, bude aj špecifický bod, ktorý sa bude venovať situácii v Sýrii, potom ešte aj Libanon, to sú špecifické problémy. Sýria je pre mňa hlavnou obavou a možno spoločne by sme mohli urobiť nejakú deklaráciu alebo niečo podobné v tomto smere. Áno, uvedomujem si to, ale myslím si, že tu je takáto možnosť, aby sme prehovorili o Sýrii, o sírskych ženách a možno by sme mohli vlastne vyžiadať o, o pokoj zbraní, najmä počas e, Vianoc. E, bude tu obrovské množstvo žien a detí, ktoré sú uprostred toho občianskej vojny a aspoň keby sa nám podarilo dosiahnuť prímerie na, na Vianoce, tak to by bolo naozaj veľmi, veľmi dobré. E, vo všeobecnosti musím povedať, že tá správa je veľmi dobrá, naozaj vítam to, že sa pozerá na situáciu žien v sever, na Severnej Afrike, čo pre nás, pre liberálov, ale v zásade pre všetkých e, je stále viac a viac dôležitá téma. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Záborská, máte slovo, nech sa páči. Uh, thank you, Mr. President. Nebudem hovoriť dlho, uh, už tu veľa vecí bolo povedaných z toho, čo som chcela uh, pripomenúť. Gratulujem pani Kosta k jej správe. Je to správa, ktorá je veľmi ambiciózna, veľmi komplexná, dokonca by som povedala, že je to až taká rámcová správa, ktorá popisuje všetky problémy, ktoré mm, sa vyskytujú v Severnej Afrike aj keď je to región, ktorý nie je veľmi vzdialený od e, Európy, je to na, druhej, na druhom brehu Stredozemného mora, napriek, že je to región, ktorý je veľmi nestabilný, e, kde sa situácia mení a tá situácia sa nezmenila len za posledný rok, ale e, vidíme, že aj vo vzťahu k ženám, ako keby sa situácia menila v takých vlnách Niekedy to postavenie žien je lepšie, niekedy je horšie. A keď som pracovala v 80. rokoch e, v Alžírsku, e, kde som bola 4 roky, tak e, som videla, že v mnohých aspektoch tá situácia pred 4 rokami, pred, v tých rokoch bola lepšia, ako je teraz záleží od toho, kto je pri moci, kto je pri vláde a preto musíme byť veľmi opatrní aj v tých e, nárokoch, ktoré máme na tento región. Nemôžeme príliš veľa požadovať, možno ideálnu situáciu, pretože je to aj zmena určitej kultúry. E, samozrejme, treba odsútiť všetky negatívne javy, ako je násilie, ako sú mm, e, genitálne mutilácie, ako je, ako je obchodovanie so ženami, znásilňovanie žien, ale e, na druhej strane treba počiarknúť možno aj tie pozitívne aspekty, ktoré e, v týchto krajinách sú. E, mala som možnosť zažiť veľmi silné, silné postavenie rodiny, ktorá pomáha ženám, aby prekonali mnohokrát aj ťažké situácie Čiže e, hovorím, tá správa je veľmi dobrá, tá správa je, je, e, komplexná, trošku sa mi zdá príliš idealistická, čo požadujeme e, na ten región a mnohé tie problémy, ktoré chceme, aby oni odstránili, máme ešte stále my v Európe, ktorí sme už veľa desaťročí nemali vojnu a, a snažíme sa o demokraciu. E, čiže asi, asi toľko. Ja určite podám niektoré pozmeňovacie návrhy. Ďakujem pekne a ešte raz gratulujem. Ďakujem veľmi pekne a posledným rečníkom, skôr ako ešte prehovorí komisia, budem ja. Ja som tieňový spravodajca k tejto správe tiež podobne ako aj ďalší kolegovia, rád, rád by som zablahoprial pani eh, spravodajkyni k vynikajúcej správe. Urobili ste veľmi dobrú analýzu, zahrnuli ste tu celý rad veľmi dôležitých aspektov. Eh, je to veľmi komplexná téma, nie je tak jednoduché sa s týmto vysporiadať. Myslím si, že sa vám podarilo pokryť veľa oblastí, ktoré sú naozaj veľmi dôležité. Sú dôležité aj pre eh, pre budovanie nášho postoja, našich názorov a niekoľko vecí, ktoré sú naozaj veľmi dobré, napríklad dôležitosť legislatívy, aby, aby bolo jasne pomenované, aké sú práva žien. A vy ste povedali, že v legislatíve je dôležité, aby sme sa témam, ako je e, sexuálne násilie páchané na ženách, venovali veľmi explicitne Eh, ilustrovali ste tu naozaj veľmi dobrý, efektívny spôsob, ako eh, dokážeme poskytovať aj vynikajúcu, spravod- eh, vynikajúcu zdravotnú starostlivosť v týchto krajinách. Ehm, ďalej sme skúmali politiku susedstva európsku. V tomto smere je to veľmi dôležité, aby sme my v našich vzťahoch s týmito krajinami sa sústredovali na práva žien, aby, aby sme v tomto smere si uvedomili, aký to má dopad na zahraničnú politiku to je naozaj veľmi, veľmi dobré. Je tu niekoľko ešte bodov, budem predkladať pozmeňujúce návrhy, ktoré sa budú týkať eh, najmä týchto vecí. Eh, vy ste spomenali, že tu je proces demokracie. Ja neviem, či oni majú tiež tento proces, po, pocit, že tento proces vedie k demokracii. Možno to je politický proces, ktorý, eh, ktorý prebieha ale je to skutočne demokratický proces, keď neumožňujú ženám, aby sa zapojili do tvorby ústavy? Podľa mňa nie. E, samozrejme, môžeme priznať, že tu je nejaký prebiehajúci politický proces. Ale to, či je demokratický, je druhá vec. Je to na diskusiu, ako to budeme pomenúvávať. E, ďalší bod, ktorý som chcel zdôrazniť, a to je pod Gčkom, e, tam sa hovorilo, že Európska únia a jej zahraničná politika musí zdôrazňovať väčšiu mieru eh, väčšiu mieru rovnosti podľa článku 8 eh, základnej zmluvy a Lisabonskej zmluvy, tak všetky naše politiky musia mať rodový aspekt. Eh, naozaj to musí byť akýsi základný východiskový bod, ktorý musíme zobrať do úvahy. Ale myslím si v každom prípade, že to je veľmi dobrá správa a teším sa na ďalší proces v budúcnosti. Takže e, zostal nám minúta a pol, aby vystúpila ešte Európska služba pre vonkajšiu činnosť. A ešte pani poslankyňa sa hlási, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. E, ja e, som sa chcela ujať slova, pretože s našou spravidajkňou e, sme boli v Tunisku a chcem jej zablahoželať, že tie diskusie, ktoré sme viedli v Tunisku, sa odrazili v jej texte. Dve dôležité veci E, hovorí o istých e, výdobytkoch, nadobudnutých veciach, aký v daných krajinách ohľadom žien. A potom tento text je alarmujúci ohľadom niektorých tendencií, ktoré ohrozujú tieto výdobytky. Súhlasím s tým, že ženy sa majú zapojiť do uh, toho prechodného procesu, ale apelujem na to, že je dôležité financovať uh, kurzy, vzdelávacie kurzy pre ženy, aby sa zapojili do politického života. A uh, netreba zostávať len v mestách, ale treba ísť aj na lokálnu úroveň pretože práve tak sa potom dostávajú k moci islamistické strany. Po druhé, boj proti násilu spáchaného na ženách. Tam treba musíme, musíme byť aktívni na miestnej a regionálnej úrovni. Ďalej, ekonomická situácia a nezávislosť žien. Poprvé, e, tie zmeny režimu spôsobili, že súčasný systém univerzít neprodukuje dosť ľudí, ktorí sa môžu uplatniť na pracovnom trhu. Čiže treba pozmeniť e, osnovy a kurzy na univerzitách, aby e, sa tí ľudia mohli umiestniť na pracovnom trhu. Treba spomenúť aj polnohospodárstvo, pretože toto je sektor, ktorý má obrovský potenciál a nie je prioritný medzi e, Tuniskom a EÚ. Podľa mňa to je dôležitá téma. Čo sa týka mikrokreditov, mikroúverov, ja súhlasím so spravodajkyňou, občanov, že v týchto krajinách sa nachádzajú ženy, vďaka, e, ktoré vďaka mikroúverom zlepšili svoj e, život, ale e, sú tam často vysoké úroky, napríklad až 40 percent, čiže oni si potom musia brať ďalšie úvery, aby splatili tie predchádzajúce. Čiže treba sa zamyslieť aj nad tým, že tieto úrokové sadzby neumožňujú týmto ženám, aby boli dostatočne nezávislé a e, zamotajú sa do toho zadlženia. No a potom Európska únia, e, myslím si, že uberá sa dobrým smerom a treba uplatňovať precízne, presné mechanizmy ohľadom rozvoja. Tam sa rozvojová pomoc zdvojnásobila a e, k tomu chcem zablahoželovať takisto aj Task Force v prípade Egyptu. Boli sme tam 13. 14. novembra a myslím si, že potrebujeme viac odvahy, musíme byť odvážnejší, aby sme neustupovali, čo sa týka ľudských práv a e, hlavných princípov demokracie. Mali by sme koordinovať naše priority, najmä čo sa týka obchodných vzťahov a e, byť v kontakte s realitou v týchto krajinách. No a nakoniec ešte to, že by sme mali monitor, monitorovať správy o pozorovateľských misiách EÚ pri voľbách. Vďaka, k tomu, vďaka tomu sa nebudeme čudovať, e, keď e, uvidíme, čo sa deje pri e, ďalších voľbách a to, čo Únia povedala, že to nebolo rešpektované, čiže nebudeme prekvapení. Ďakujem. Much, Nie Ďakujem. Je mi ľúto, že vám zostalo tak málo času. Ale ak chcete niečo povedať, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Pokúsim sa hovoriť stručne. Mal som pripravených pár bodov, ale nebudem zachádzať do detajlov. Samozrejme, najprv by som chcel poďakovať spravodajkyni za túto zaujímavú správu. A chcem znova potvrdiť priority um, pani Aštonovej, ktoré prisudzuje uh, právam žien Ako sme už povedali, situácia sa vyvíja vo vlnách. Sú stále veľké rozdiely medzi jednotlivými krajinami. Máme isté dôvody sa aj znepokojovať. Boli pokusy vylúčiť ženy z politického života, došlo k skutkom diskriminácie, dopúšťajú sa toho extremistické skupiny, ale niekedy aj bezpečnostné zložky. To sú znepokojúce veci ale potom sú to aj pozitívne veci, pozitívny vývoj, ako už bolo povedané. A keď sme hovorili o pozorovateľských misiách pri voľbách, treba povedať, že teraz sa to už robí. Ehm, delegácie dostali inštrukcie, že majú e, zdôrazňovať tieto správy o pozorovateľských misiách, čiže to je tiež dôležité. Um, komisia bude podporovať parlament pri presadzovaní uh, ženských práv a realizáciu opatrení v praxi. Takisto aj prenasledovanie uh, zločinov, ktoré boli spáchané na ženách. Uh, spomínali sme aj súzeckú politiku, cez ktorú to môžeme realizovať. Verím, že v tomto rámci a um, prostredníctvom cez asociačných dohôd, môžeme viesť politický dialog a komisia potom príde s ďalšími detailmi. Ja by som tu chcel ešte zdôrazniť e, to, že v júni rada prijala e, Európsky strategický rámec a strategický plán ohľadom ľudských práv a e, pán Lambrinidis bol vymenovaný za zvláštneho zástupcu EÚ pre ľudské práva a vďaka tomu máme možnosť e, silnejšie presadzovať ľudské práva v našej agende. Ja by som rád spomenul niekoľko vecí, o, niekoľko vecí ohľadom blízkeho výkonu v, v východu. V Egypte sme mali task force v novembri a toto bolo začlené aj do ehm, záverov, teda výstupy tejto skupiny. Mm, ďalej na regionálnej úrovni musím zdôrazniť, že EÚ a e, Liga arabských štátov posilnila svoje vzťahy. Mali sme veľmi dôležité stretnutie 30. novembra. Boli to zahraniční ministri zo so štátmi EÚ a ministri e, z krajín Arabskej ligy a viedli sme silný politický dialog, pričom sme prijali spoločné vyhlásenie týkajúce sa mnohých vecí nie len mierového procesu, ale aj ohľadom ľudských práv a e, rodov. Zaviali sa rešpektovať ľudské práva a rovnosť, rodovú rovnosť. E, na e, ďalšie dva roky príjmeme pracovný program, e, ktorý obsahuje záležitosti ako ľudské práva a rodová rovnosť. A toto by sme chceli zavádzať e, v spolupráci s ďalšími organizáciami v regióne. E, prepašte, o 20 sekúnd tlmočníci prestanú tlmočiť. Nakoniec by som spomenul Eh, spoluprácu mm, so spojenými, eh, s Organizáciou spojených národov. Toto je veľmi dôležitá vec. Eh, spolupracujeme s nimi, máme memorandum o porozumení a komisia spomenula aj projekt, ktorý sa toho týka. Čiže to je všetko, čo som chcel povedať. Ďakujem. Je mi ľúto, ale už náš čas vypršal je čas na obed. Chcem vám e, zaželať šťastné a veselé Vianoce. Ak teraz odchádzate, chcem vám poďakovať e, za tento rok. A teraz by som chcel ešte e, slovo pani Kosta na jednu minútu. Ďakujem. Ďakujem. Aj ja chcem zaželať veselé Vianoce vám, aj kolegovia. E, Ďakujem sekretariatu výboru, pretože, pretože odviedol naozaj cennú prácu. A myslím si, že aj ten fakt, že sme boli spolu v Tunisku, že to bol spoločný základ, nemôžem odpovedať um, kolegom, ktorí vystúpili, za teda všetkým kolegom, čo sa týka um, tej témy podpory islamských žien, ktoré eh, eh, pracujú na tom zložitom vzťahu medzi demokraciou a islamom. Ja si eh, uvedomujem to, čo povedala pani kolegyňa Záborská, že tu, tu je vývoj vo vlnách, ale musíme zohľadniť veci, ktoré sa akumulujú v tomto procese. A súhlasím s ňou v tom, čo povedala. Takisto je podľa mňa dôležitá práca E, parlamentného zhromaždenia Euromedu a komisia zdôraznila aj nové dohody s Arabskou ligou a bilaterálnymi dohodami ohľadom žien. A vlastne vy ste vystúpili až e, po e, vysvetlení mojej správy. Súhlasím s tým, že by sme sa znova mali zaoberať tou otázkou ženskej obriezky um, a diskriminácie komunity LGBT. A súhlasím s tým, čo povedala kolegyňa čo povedala kolegyňa Kráca. E, ide tu o hm, nábo, náboženský dialog medzi ženami, e, napríklad Egypt, kopská komunita. E, a ja som podporila medzináboženský dialog medzi ženami a e, dialog medzi procesmi, ktoré vypracovajú sústavu. Sýria nie je v hľadačiku tejto správy. Ďakujem kolegyni Gabriel. A čo sa týka mňa, demokratické procesy musia uh, obsahovať aj procesy uplatňovania ženských práv, ale určite si nájdeme spoločnú reč. Uh, ja posilním tú tému polnohospodárstva, ktorú spomenula aj kolegyňa Gabriel. A potom uh, toho, um, otázka toho alarmu alebo tej brzdy, ktorú my musíme stlačiť a takisto empowerment, ženský empowerment alebo zapojenie žien do politických a sociálnych úrovní. A mikroúver. Európska svetová banka by mohla učiť nejaký program a podporiť ženy, nejaké garančné fondy, ktoré by sa vyhli takýmto rizikám. To je všetko a ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Takže posledný termín 15. januára o 5. a 19. februára bude výbor hlasovať a potom máme v marci plenárku. Ďakujem všetkým členom za prácu a za účasť. Naozaj sa do toho všetci zapojili a ďakujem všetkým poradcom. Bez vás by sme tu neboli. A takisto chcem poďakovať aj komisii, rade a všetkým, ktorí sa mi spolupracovali. A pán predseda, láskavo ďakujem aj tlmočníkom. Želám vám príjemnú dovolenku. A nakoniec by som poďakoval Jute a sekretariátu. Odviezli ste vynikajúcu prácu, ďaká ktorej sme dosiahli veľké výsledky v tomto výbore. Veselé Vianoce a šťastný nový rok.